Dear colleagues, Vážení kolegovia, mohli by sme začať dnešné rokovanie veľmi zaujímavým vypočutím o palmovom oleji. Účelom tohto vypočutia je výmena názorov medzi poslancami a odborníkmi, na environmentálny dopad priemyslu palmového oleja. Program vypočutia je naplánovaný v podstate e, v takých štyroch častiach predstavenie predstavenie panelu štyrov expertov, diskusia a závery. Ja navrhujem, aby sme sa okamžite pustili do vypočutia, vypočuli si nášho odborníka, a okamžite dávam slovo pánovi Jakubovi Kvapilovi, mimovládnej organizá- mimovládne organizácie Lestory Protecting Rainforest, ochrana uh, dažďových lesov, uh, s príspevkom Stanislava Lhoty z uh, Karlovej univerzity. Ďakujem pekne, ďakujem za udelené slova. Uh, dobrý deň, dámy a páni. budem hovoriť o problematike palmového oleja, zameriam sa na východnú Áziu, pre všetkým Indonéziu. Mám v prezentácii veľa grafov, dúfam, že ich budete vidieť. Naša organizácia pôsobí na viacerých úrovniach. Robíme kampanie o palmovom oleji v Českej republike už 4 roky. Máme ľudí v teréne v Indonézii, spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami v tých krajinách, kde palmový olej e, vyvoláva priamu hrozbu a robíme výskumné aktivity a spolupracujeme na medzinárodných platformách aby sme si vymieniali odborné znalosti, finančné zdroje a technológie. Ako vidíte na tomto grafe je odhadnuté, že 85 palmového oleja sa produkuje v Indonézii a v Malajzii. Troma hlavnými dovozcami sú Čína, India a EÚ. EÚ dováža asi tretinu. My ako spotrebitelia sme spoločne zodpovední za emisie a deforestáciu, ktorá súvisí s produkciou palmového oleja. Na tomto grafe sú hlavné vývozné trasy z Indonézie a Malajzie do cieľových destinácií. Až donedávna väčšina plantácií bola na Sumatre a Borneu teraz, e, keď sú nízko dostupné lesy e, vzácnosťou, e, presunul sa výroba do Papuji a Sulavezi, ale ďalej aj do Afriky a Južnej Ameriky. Na základe predikcií OECD produkcia by mala stúpnúť z 25 megatón z roku 2012 na 32,5 megatón v roku 2021. Žiaľ, tieto predikcie Eh, vyzerajú byť dosť presné. Uviedol som ako prípad Borneo a proces deforestácie od roku 2001 až do roku 2014. Na ľavom snímku tá svetlohnedá oblasť predstavuje oblasť plantácií palmového oleja eh, v roku 2014 stále sa rozrastajúca rúžová oblasť predstavuje deforestáciu v čase. Môžeme pozorovať, že deforestácia v čase v podstate kopíruje tie svetlohnedé oblasti, to znamená plantácie palmového, kde sa, na sa produkuje palmový olej. V roku 2015 v decembri vypukol uh, veľký požiar, najväčší porovnateľný len s požiarom v roku uh, 98. Uh, tieto <clears throat> požiare sú stále častejšie a majú stále horšie dopady. Na grafe vidíme e, koľko požiarov bolo od 2013 do 2015 a žiaľ vidíme, že počet požiarov stále stúpa. Na tomto grafe e, sú zobrazené lesné požiary v roku 2015, ale takisto je tu vyšší rast zistení požiarov do 16. novembra 2015 ich bolo 122 568. Dopady týchto požiarov sú priamou hrozbou Eh, hotspotov biodiverzite v Indonézii pod stále väčším tlakom. Tieto požiare nielen ohrozujú život v prírode, ale aj obyvateľstvo. Eh, objavuje sa oveľa viac eh, ochorení dýchacích ciest aj úmrti v roku 2015 a navyše s týmito požiarmi súvisia veľké emisie skleníkových plynov. Tieto emisie je potrebné zohľadniť pri uh, E, počítaní účinkov ILUK, nepriame dopady na zmenu využitia pôdy a pre všetkým aj pri produkcie biopalív prvej generácie, ktoré z tohto grafu vyplývajú ako menej preferovateľné. A najaktuálnejšie informácie, tu je aktuálna posledná správa požiarov z regiónu. Za posledných 24 hodín sa zaregistrovala 48 e, požiarov v Indonézii a za posledný týždeň ich bolo 561. Čo sa týka toho, že sa blíži suché obdobie, tak tieto, e, tieto požiary sa môžu opätovne šíriť. Indonézia je druhou najväčšou krajinou s najbohatšou biodiverzitou na svete, hoci pokrýva 1 povrchu Zeme. Obsahuje až 10 e, druhov rastlín známych vo svete, 12 e, druhov cicavcov a 17 všetkých druhov vtákov. Medzi nimi sú aj ohrozené zvieratá ako javajský nosorožec, sumatrský e, nosorožec a tiger. Dopady môžeme vnímať na mnohých úrovniach. Ekosystémy maj, utrpuj, trpia veľkými škodami v dôsledku monokultúrnych plantácií, infraštruktúry, ktorá vedie k týmto plantáciám, zhoršovanie kvality pôdy a vodných zdrojov. Všetky tieto faktory vedú k aj stále častejším trestným činom na voľne žijúcej prírode. Znížená kapacita udržania vlhkosti v pôde predstavuje veľkú hrozbu pre biodiverzitu, ako aj pre udržateľné polnohospodárstvo. Priame hrozby sa týkajú nielen života v prírode, ale aj obyvateľstva záplavy, znečistenie vody, polnohospodárstvo, problémy s polnohospodárstvom a ohrozenie e, živobytia. To sú hrozby na mnohých miestach. Uvediem len príklad. Jeden z našich ľudí v teréne navštívil malú dedinku v Kalimantane, odkedy okolo dediny boli spravené plantácie. E, dedina bola zaplavená až 12 krát ročne, to, čo predtým nikdy nezažili. Pokračuje to a nie je tu žiadna výnimka. Máme stále viac svedectiev z mnohých oblastí v celej Indonézii. Našim hlavným cieľom je zastaviť deforestáciu alebo odstrániť deforestáciu z európskeho reťazca, dodavateľského reťazca. To sa týka biopalív pre všetkým prvej generácie a takisto upozorňujeme spotrebiteľov e, aby si vyberali a opatrne používali e, potraviny, kozmetiku, e, drogistické produkcie, čistiace, produkty a čistiace prostriedky. Sme presvedčení, že certifikácia udržateľného pestovania e, palmového oleja by mala byť zavedená, ale k tomu je potrebné prijať veľké kroky, aby sa takáto certifikácia zaviedla, ale predpokladám, že kolegovia budú hovoriť o týchto témach do detajlov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. za vašu prezentáciu, aj za to, že ste sa zmestili do časového limitu. A teraz dávam slovo pánovi Andersovi Malmerovi, profesorovi z eh, univerzity ktorý bude hovoriť o úlohe plantácií palmového oleja v zmene využitia pôdy a pre ekosystémové služby. Ďakujem pekne. E, vážení pani poslanci, kolegovia, zainteresované strany a aj všetci ostatní účastníci seminára, ktorí sa zaujímate o túto tému, ďakujem výboru za pozvanie. Tému máte úloha Plantácii palmového oleja, pri zmene využitia pôdy a pre ekosystémové služby. Budem hovoriť o situácii predovšetkým v juhovýchodnej Ázii. Plantácie palmového oleja majú iné ekosystémové služby ako prírodné lesy. Sú to úplne iné systémy, čo sa týka ich zložitosti a tak ďalej. Ale to musíme vnímať v širšom kontexte aktuálneho stavu e, regionálnej prírody. E, odlesnené močariska a degradované e, močariska v dôsledku požiarov zmenili scénu. Zmena lesa na vytvorenie plantácií palmového oleja má najzávaznejšie dopady. Kontrolované vypalovanie lesov na vytvorenie polnohospodárskej pôdy, ktoré ničí sekundárnu vegetáciu a vysušuje močariska. To sú hlavné dôvody devastujúcich požiarov. Tieto požiare prispievajú k obrovským uvoľneniam uhlíka a k ďalšej degradácii biodiverzity. Navyše sa znižuje produktivita pôdy a schopnosť pôdy uchovávať, udržiavať uhlík. Uvidiem príklady. 2007-2008 celkové emisie z juhovýchodnej Ázie v dôsledku požiarov sa vyrovnali ročnému, celku, e, ročným celkovým emisiám pre celú planetu. A teraz zaznamenávame podobné, podobnú situáciu v roku 2015 a 2016. Takisto e, poruš- narušenie pôdy potenciálne prispieva k eróziám, zosuvom pôdy, znečisteniu vôd a záplavám, o ktorých hovoril aj predrečník. To fyzický efekt s časom e, ustupuje, ale e, e riziko požiaru na plantáciách je vyššie ako v lesoch. To je problematické predovšetkým v súvislosti s aktuálnym obdobím sucha, ale potenciálne aj s tým, že v dôsledku klimatických zmien sa predlžujú obdobia sucha. Spolu s zvýšeným rizikom požiarov najzávažnejším dlhodobým dôsledkom plantácií je znížená biodiverzita a konverzia na ekosystém s možnosťou uchovávať iba 20 uhlíka v porovnaní s kapacitou pôvodného lesa. Takže zmena systému a vyššie riziko požiarov vedú k väčším emisiám a k väčším problémom s uchovávaním uhlíka. Pozrime sa na zmenu využívania pôdy za posledných 50 rokov. Najzávažnejšie dopady, ktoré sú podobné ako pri plantáciách, ale ešte aj horšie, to je neudržateľný výrub lesa. Ostávajúce lesy sú oveľa náklonnejšie k požiarom, pretože pôda je znehodnotená opakovanými požiarmi to sa zhoršuje aj kombinovaním s intenzifikáciou polnohospodárstva a e, programy. Predovšetkým na Borneu e, je tu efekt e, znižovania lesného hospodárstva, pretože bolo stále menej kvalitného lesa. Na druhej strane sa zefektívňovala, zvyšovala produkcia palmového oleja. To viedlo k investíciám do palmových plantácií, predovšetkým na eh, tých ešte ostatvajúcich eh, lesoch a degradovaná pôda bola vynechaná, ale plantácie sa vysádzali práve na tom lese, ktorý tam ešte ostal, vyrubovaním tohto lesa. Do budúcna odporúčanie zavádzať palmové plantácie iba na degradovaných oblastiach, tam, kde ani e, degradovaná pôda, ani znížená schopnosť uchovávania uhlíka, ani riziko požiarov sa tým nezhoršia jednoducho je potrebné zastaviť alebo veľmi kontrolovať vypalovanie lesa pre získavanie pôdy. Mení sa využitie pôdy a vývoj je veľmi nevyvážený. Tvrdí sa napríklad, že na východnej Indonézii je stále potrebné odlesňovať v rámci regionálneho rozvoja. Bez toho, aby sa zhodnočoval takýto vývoj v Indonézii je e, vývoj veľmi nevyvážený. Je to veľká krajina. Plantácie palmového oleja jednoducho nezni, nezrušíme a je potrebné čiastočne ich využívať, aj keď chceme mať ekonomiu na základe biopalivách. Ale ekosystémové služby musíme vnímať ako celkové služby e, z tejto krajiny. Posledné aktuálne výskumy a politiky sa musia zameriavať na zdravé využitie prírody, vyvážovať výhody a nevýhody rôznych komponentov. Napríklad je potrebný výskum biodiverzity e, v mozaikovom použití pôdy a je potrebné študovať aj účinky jednoducho pestovania jednej plodiny. Väčšinou sú to veľmi monotónne, monokulturálne, veľké plochy, e, kde v prírode už ostalo naozaj veľmi málo lesov. Techniky restaurácie, resto, obnovenia e, znehodnotenej pôdy existujú tieto novovysadené lety asi nezabezpečia pôvodnú biodiverzitu pôvodných lesov, ale môžu zabezpečiť rozumnú produkciu a určite lepšie ekosystémové služby ako navyšovanie e, e, vypalovania lesov. Samozrejme, to prináša menšie výnosy ako plantácie palmového oleja a je stále menej dreva Avšak podpora investícií do tohto sektora by mala byť prioritou, rovnako dôležitou, ako by malo byť prioritou udržateľné hospodárenie na plantáciách. Keď plantácie palmového oleja e, zostárnu, bude ich potrebné takisto nahradiť. Je to veľmi monotónna krajina, a je potrebné obnoviť, e, možno by sa mohli navrhnúť také mozaiky e, zalesnenia, ktoré by zlepšili tieto aspekty. Ak bude potrebné nahradiť e, tieto plantáže, ak budeme mať nové, dobré znalosti, komplexné znalosti e, o systéme, a ak by sme mohli mať dobrý podnikateľský zámer, tak by sa dala narušiť tento, táto monotónna krajina a mať tam mozaikovú krajinu s miestami z lesa, e, s zalesnenými miestami, e, lesnými koridormi a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme pokračovať v našom programe. Nech sa páči pani Sabine Navciger z Európskej skupiny pre udržateľnú, pre udržateľný palmový olej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Hlavia. Ďakujeme za pozvanie na verejné vypočutie. Vážení poslanci, dámy a páni, predtým, než sa dopracujem k samotnému meritu veci, dovolte mi vysvetliť, čím sa zaoberá naša skupina. My zoskupujeme mnohé organizácie neformálnym spôsobom s cieľom cieľom zozbieravať informácie, vedomosti, poznatky, e, ktoré sú využívané priemyselným odvetvím, ktoré vyrába palmový olej. V rámci mm, skupín sú zoskupené nielen priemyselné združenia, napríklad ako aj tá, pre ktorú pracujem ja samotná, ale E, sú tam aj ďalší, e, ďalší, ďalšie skupiny, napríklad producentov margarínu a tak ďalej, alebo teda tých, ktorí e, sa zaoberajú produkciou rastlinných olejov. Úzko spolupracujeme so zástupcami produkujúcich krajín, či už ide, či už ide o priemyselné organizácie alebo zástupcov občianskej spoločnosti dnes by som sa venovala skôr perspektíve súkromného sektora. Ja sama pracujem pre súkromný sektor, vysvetlím, prečo využívame palmový olej v našich produktoch, hoci uznávame, že je tu, je tu problém, ktorý treba riešiť, ale um, pohovorím o trvalom užívaní, trvalom využívaní e, palmového oleja a prečo je to dôležité aj pre produkujúce krajiny. Možno, že najprv zo pár číselných údajov. Podporujeme európske ciele, pokiaľ ide o zastavenie deforestácie do roku 2030. V decembri členovia ESPOAK pod podpísali záväzok podporiť 100% udržateľný palmový olej do roku 2020. Už som vysvetlila, respektíve viete, že Európska únia využíva využíva tú udržateľnú časť, palm, palmový olej, ktorý sa produkuje udržateľným spôsobom. Čo je dôležité, je to, že ide o komplexnú otázku na oboch stranách eh, výrobného reťazca. Podporiť rozvoj eh, produkcie palmového oleja, ktorá bola udržateľná. Mm, už eh, všetci ste určite počuli je dôležité pamätať, možno, že je ťažké za 10 minút všetky podrobnosti tu rozanalizovať, ale možno, že len zo pár pri, číselných údajov. Naše aktivity zoskupujú zhruba 2700 členov, ktorí e, pôsobia v rôznych častiach e, produkčného reťazca. Podarilo sa im, a to je veľmi dôležité, mať na zreteli, keď e, pôjdeme ďalej touto cestou, cestou k udržateľnému palmového oleju a boja proti deforestácii. Zhruba o 10 rokov e, objem tržieb sa zvýšil na 6 miliónov, 6 miliónov tón Konkrétne v roku 2015 to predstavuje zhruba 9 až 10 celkovej produkcie palmového oleja dnes. To už je pomerne veľký výdobytok. Pokiaľ ide o milióny hektárov certifikovaných plantáží, tam je to zhruba tých, tých je zhruba 3,5 milióna. Produkujú tieto plantáže zhruba 13,5 milióna tón palmového oleja. Máte zhruba teraz prehľad o miere úsilia, ku ktorému sme sa doteraz dopracovali Chcem povedať, že ide o cestu. Sme na ceste. E, cesta pravdepodobne v istom zmysle nikdy neskončí. Potrebujeme sa potrebujeme dosiahnuť e, e, to, že palmový olej bude produkovaný udržateľným spôsobom. Potrebujeme však pamätať na to, že populácia sa zvýši, ale vieme, že používanie palmového oleja bude pokračovať. Je to dobré a preto sme za touto surovinou, pretože produktivita palmového oleja je oveľa zaujímavejšia než akéhokoľvek iného rastlinného oleja, ktorý sa na planéte produkuje. Výzvy do budúcna tu v miestnosti určite sú ľudia, ktorí dokážu lepšie hovoriť o výzvach v produkujúcich krajinách. Určite eh, si ešte vypočujeme eh, ich prejavy. Ehm, pokiaľ ide o konzumentov, tu eh, sa treba presunúť k pozitívnym stimulom. Ja sa domnievam, že konzumácia udržateľného palmového oleja sa zvyšuje a aby sa ďalej zvyšovala. Treba preto zvyšovať povedomie ohľadne pozitívneho dosahu, ktorú táto konzumácia môže mať. My vysvetľujeme, že palmový olej je súčasťou mixu surovín, ktorý budú producenti potravín využívať, ale že a ešte a samozrejme, že palmový olej nie je mm, ničím negatívnym, keď sa samozrejme konzumuje v rámci vyváženej stravy. To znamená, že zdroje olejov sa, sú rôzne a teda, že nekonzumujete len jeden typ oleja. Ďalej. Ide aj o nabádanie do investovania do produkujúcich krajín. treba nabádať k využívaniu produktov, ktoré využívajú palmový olej a tam práve vstupuje do hry zvyšovanie povedomia konzumenta samého, ale aj povedomie malých a stredných podnikov, aby nakupovali tento typ oleja. Aby som to uzatvorila Všetci vieme, že nás čaká práca, nech už sa nachádzame v akejkoľvek fáze výrobného reťazca. Za posledných 10 rokov došlo k naozaj k pokroku. Pamätajme, že naozaj k pokroku došlo a že e, v istej fáze nás, čiže nemôžeme povedať, že nám trvalo 10 rokov, aby sme sa dopracovali k tým 10 Je možné, pokiaľ dojde k zvýšeniu úsilia, a pokiaľ budú spolupracovať eh, súkromný sektor s verejným sektorom. V neposlednom rade nabádame aj k uznaniu všetkých noriem, ktoré v súčasnosti existujú a cieľom, a ktoré majú spoločných cieľ a síce zastaveň, zastaviť deforestáciu a uplatniť e, kritéria udržateľnosti. Všetko to je súčasťou riešenia a tým vám ďakujem veľmi pekne a som pripravená samozrejme zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť ďalšiemu rečníkovi. Nech sa páči, čo možno urobiť pre ochranu zostávajúcich lesov v Indonézii. Pani Anisa Rahmavati, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, vážení poslanci, dobré ráno. Chcela by som všetkým poďakovať eh, za pozvanie. Ehm, vystupujem tu za Greenpeace Juhovýchodná Ázia. Ja pohovorím o problematike lesov, výzvach, problémoch, ktorým čelíme a na záver sa ešte vyjadrím k tomu, ako by Európska únia mohla prispieť k záchrane zostávajúcich lesov v Indonézii. Dosah deforestácie od roku 1990 um, začala deforestácia v Indonézii Indonézia strátila 31 miliónov hektárov lesa. Ide o eh, územie porovnateľné s územím Nemecka. A um, palmový olej je jednou z príčin eh, deforestácie. Um, samozrejme je tu, je tu ešte biodiverzita, nesmieme na to zabúdať, mm, žije tam veľa druhov e, živočíchov, veľa, je tam, asi tam veľa druhov rastlín. A podľa najnovších zdrojov Indonézia má najväčšiu mieru deforestácia a je jednou z, najvä, jednou z piatich uh, z piatich emitentov GHG. Viac ako 60 celkových emisí GHG pochádzajú z lesných požiarov, z deštrukcie rašelinísk a tu len pripomeniem, že ide zhruba o územie veľké ako B Veľká Británia. Ide teda o Ide tu teda o veľký cieľ. Potrebujeme zachrániť tropické pralesy a, pretože, a preto tým vlastne vyzývame aj všetky krajiny. Dovolte mi pripomenúť, čo sa udialo minulý rok. Došlo k lesným požiarom a tieto lesné požiare boli nazvané naj, najväčším environmentálnym zločinom 21. storočia. Odhaduje sa, že emisie počas tohto obdobia, počas troch týždňov v septembri, boli vyššie než, než, než emisie Nemecka za celý rok. Odhaduje sa, že došlo v nadväznosti na tieto lesné požiare aj k, aj k úmrtiam a k problémom s dýchacími cestami. Indonéska vláda odhaduje, že e, náklady, respektíve škody boli zhruba 16,1 miliardy a indonéskú ekonomiku to, to stálo zhruba 1,9 e, e, ekvivalent sumy, ktorá je zhruba teda 1,9 HDP. Poďme na riešenia. Ak hovoríme o palmovom oleji, my nechceme bojkotovať palmový olej. Želáme si však e, taký palmový olej, ktorý je produkovaný zodpovedným spôsobom. Produkcia tohto oleja, podobne ako iné polnohospodárske praktiky, sa musia riadiť zodpovednými normami, um, politika nedeforestácie, 60 treba, treba aby sa priemyselné, príslušné priemyselné odvetvia riadili práve touto politikou. No a čo to vlastne znamená? Ak, ako vyzerá tento princíp? Ide o ochranu, ide o zachovanie, ide o nerozvíja, ďalšie nerozvíjanie rašelinísk, pričom treba rešpektovať ľudské práva, vrátanie pracovných práv miestnych komunít. My chceme byť súčasťou riešenia a lesy si musíme chrániť, musíme musíme, si, musíme identifikovať narušenú pôdu, ktorá je vhodná pre, ďalší, pre, pre, ďalší, um, pre ďalšiu restauráciu a pre ďalší vývoj. Poďme ďalej. Pokiaľ ide o pokrok smerom k deforestácii, nuž ten je pomalý. Indonézia sa zaviazala, e, teda získala od producentov istý záväzok počas roku 2014 a tí sa pridržajú aj politiky nedeforestácie, pre, hm, hm, my ako NGO monitorujeme progres, pokiaľ ide o dodávateľský reťazec. Naj, naj, posledná správa Greenpeace uviedol, že 14 spotrebiteľských organizácií uplatňuje politiku nedeforestácie. Výsledok je ale taký, že predsa len ten e, progres je pomalý a nie všetky spoločnosti dokážu deklarovať, že ich politiky sú naozaj politikami nedeforestácie. Potom, pokiaľ ide o jednotlivé princípy a kritériá, tie štandardy sú pomerne slabé, neaktuálne Napríklad štandardy nezakazujú konverziu lesa, ne, ne, nechránia náležite rašeliniska a nepredchádzajú náležitým spôsobom požiarom. Treba posilniť realizáciu v teréne, je tu eh, nie, niektorí členovia RSPO samozrejme idú nad rámec, ako napríklad eh, inovačná skupina pre palmový olej a tak ďalej. Ďalšou výzvou pred nami je slabá transparentnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo pôdy, Túto otázku treba riešiť. Deforestácia v Indonézii um, v Indonézii mm, možno, možno ju charakterizovať tým, že nám chýba uh, územná informácia úradnej povahy a spoločnosti musia zverejňovať mapy koncesí, ktoré pokrývajú ich e, celé operácie a tak ďalej. Um, a to je vlastne aj požiadavkou členstva RSPO, mali by verejne dokázať e, zverejniť dodávateľskú informáciu, teda informácie o jednotlivých zariadeniach, plantážach a tak ďalej. Mali vlastníci musia byť tiež súčasťou riešenia. Viete, že 40 indonéskeho palmového oleja produkujú mali vlastníci a Ehm, ich produktivita je samozrejme nižšia, ak to práve s veľkými firmami. Napríklad e, oni môžu produkovať len 3 až 4 tony palmového oleja, zatiaľ čo pri veľkých je to 7 až 8 tón na hektár a myslím si, že ich treba ďalej podporovať a tak ďalej. A indonéska vláda by mala podporovať e, miestny, by mala podporovať ich práva, podporiť ich v uplatňovaní zodpovedných pomospárských praktík a takisto aj e, diskutovať o využívaní pesticídov a tak ďalej, zabezpečiť e, zlepšenie produktivity, dobrá prax. My sme pracovali s miestnou NGO, s miestnou mimovládkou, s komunitou malých vlastníkov a ktoré, ktorá paralel, a teda išlo o paralelnú zodpovednú produkciu plamového oleja s tým teda, že treba zároveň uplatňovať aj aktivity proti deforestácii a And what is actually the role of the European Union in halting deforestation? Aká je teda úloha Európskej únie v boji proti deforestácii? Spotreba Európskej únie sa výrazne zvyšuje a myslím si, že množstvo produktov z deforestácie sa predávajú v Európskej únii a Európska banky, banky a finančné inštitúcie dokonca požičiavajú peniaze takým firmám, ktoré prispievajú k deforestácii a odlesňovaniu Komisia už v roku 2008 uznala, pripravila akčný plán EÚ proti odlesňovaniu a zakomponovala to do 7. rámcového programu pre životné prostredie do roku 2007 a teraz to má, e, pripravila nový plán na rok 2016, čo je tohto roku. Greenpeace tlačil na EÚ, aby takýto akčný plán prijala. Ten obsahuje nové e, opatrenia na ochranu lesov, aby sa splnili globálne ciele a záväzky. Čo teda by mala EÚ urobiť? Zabezpečiť, aby všetky eh, dodávateľské reťazce eh, neboli eh, súčasťou odlesňovania, zabezpečiť financie alebo odstrihnúť financie takýmto firmám, um, chrániť lesy a rašeleniská. V roku 2015 boli sme svedkami nových medzinárodných záväzkov v rámci trvalodateľných cieľov OSN, v rámci COP21, ktoré by chcú zabrániť odlesňovaniu a indonéska vláda chce prispieť, sa zaviazala, že zníži e, emisie do roku 2030 o 29 a že bude chrániť e, rašeliniskan, no, aby sa obnovil opäť e, rašelinový ekosystém. Takže nejde iba o záujem samotnej EÚ, ale aj Indonézie ako krajiny. Ďakujem pekne. Thank you very much now we give the floor to the Commission for listening about... Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem komisii za vypočutie si akčného plánu. Aby som teda slovo zastup, z komisie, ďakujem pekne, vážení eh, poslanci Európskeho parlamentu, kolegovia, je to eh, pre mňa eh, čest, že môžem diskutovať dnes o súčasných aktivitách EÚ voči odlesňovaniu ako už tu bol odznelo, deje sa to v rámci veľmi um, horúcej medzinárodnej agendy, pretože minulý september OSN prijalo 17 trvalodržateľných cieľov rozvoja a cieľ 15.2 sa priamo týka eh, ochrany lesov. Do 2020 musíme podporiť implementáciu trvalodržateľný eh, vývoj, zastaviť eh, odlesňovanie obnoviť e, nové lesy a teda re, či zalesňovať opätovne. Globálne to sú veľmi jasné, silné záväzky zo strany OSN, ktoré nasledovali po New Yorkskej deklarácii o lese z roku 2014 a bol tam aj prvý záväzok svetových lídrov, aby sa zastavilo odlesňovanie. Pokiaľ ide o Európsku úniu, bolo prijaté viacero krokov. Posledný sa týka Amsterdamskej konferencie, ktorú organizovalo holandské predsedníctvo rady. Boli tu prijaté dve deklarácie, dve vyhlásenie, jeden o, vyhla- o odlesňovaní, ktoré sa týka polnohospodárských produktov a ďalší o trvalej održateľnom produkcii palmového oleja. Toto bolo, išlo spolu s uznesením 2015, ktoré malo riešiť e, odlesňovanie a pripraviť akčný plán na riešenie tohto problému. Takisto bolo, sa pripomenulo, že to bolo aj v 7. akčnom programe pre životné prostredie, aj v oznámení komisie. Takže toto boli politi- kroky v oblasti politík. Ja by som chcela primiť vašu pozornosť na e, správu, ktorú sme vydali v roku 2013, ktorá sa týka dopadu spotreby EÚ na e, odlesňovanie to je k dispozícii na webovej stránke a to poskytuje komplexný pohľad o spotrebe EÚ e, vo vzťahu k deforestácii. Takže prvý slajd. Pripomeniem, čo znamená deforestácia. Naľavo vidíte les, a tento les e, sa permanentne mení na nejaké úplne iné využitie, či už to je polnohospodárske produkty, právo tam vidíte, alebo na pastviny pre dobytok, na infraštruktúrny rozvoj, alebo na to, aby to spôsobilo prírodné katastrofy. Nesmieme zabúdať, e, že e, to vedie potom aj k degradácii lesa, vedie to k, často k nelegálnemu výrobu, výrubu, nelegálnemu obchodovaniu, trvalo neudržateľný systém e, správy lesov, posun kultivácia a podobne. A potom toto vedie k tomu, že musíme opätovne obnoviť e, lesy. My sme v našej štúdii, ktorá bola vykonaná v roku 2013, sme analyzovali e, jednotlivé motory pre príčiny deforestácie od roku 1990 do roku 2009. Na 24% nevieme ani vysvetliť, e, dôvody, ktoré viedli k odlesňovaniu 17 e, súvisí s prírodnými katastrofami, ako napríklad ehm, požiarmi. Takisto máme 4 deforestácie, ktorá súvisí s rozširovaním urbanistických zón a infraštruktúry. A keď sa pozriete na tých 55 ostatných, ktoré sa potom sú vysvetľované na ďalšej tabulke, tak môžeme vidieť, že deforestácia súvisí s 29% alebo vedie na produkciu e, plodín, 24% na produkciu e, dobytka a 2% na výrub dreva. Takže ja si myslím, že to je celkom dobrá analýza, aby sme vedeli, čo teda spôsobuje odlesňovanie. Táto štúdia takisto zdôraznila, že aké bolo množstvo ehm, aká, aké množstvo deforestácie nastalo, aby ste mohli čosi produkovať, napríklad sojové boby z, z, v Latinskej Amerike, kukurica, subsahárska Afrika, palmový olej, hlavne z juhovýchodnej Ázie. Štúdia takisto obsahuje zaujímavé zistenia, pokiaľ ide o odlesňovanie a obchod. A tiež zdôraznila koncepciu e, zakomponovaného odlesňovania, takého, ktoré súvisí s produkciou tovarov alebo komodít. Väčšina z týchto dovezených je, súvisí s deforestáciou v krajine pôvodu, pretože plodiny sú z dvoch tretín e, konzumované alebo spotrebované na lokálnej alebo regionálnej úrovni a nie, nie, s sa s nimi neobchoduje. Rovnako to platí aj pre uh, z dvoch tretín pre e, dobytok. Takže z kvantitatívneho hľadiska 33 všetkých e, lodín, ktoré sa produkujú, sa obchodujú medzinárodne a, e, a je to, to, takisto sa obchoduje s dvoma tretinami dobytka. EÚ dováža celkovo 36 všetkých e, produktov, sú, ktoré sú produktom deforestácie Čiže to je 9 miliónov hektárov. Najväčším regiónom je Východná Ázia zo 4,5 milióna hektárov a Severná Amerika, ktorá doviezla 1,9 miliónov hektárov. Takže ja by som chcela ešte pripomenúť, aké boli zistenia štúdie z roku 2013 a zdôrazniť, čo sa momentálne deje. Momentálne sme spustili štúdiu, ktorá je štúdia vykonateľnosti možného akčného plánu k odlesňovaniu. Očakávame tri výsledky, ktoré by sme mali dosiahnuť do roku 2016. Prvým je mapovanie existujúcich európskych politík, legislatívy a iniciatív, ktoré môžu priamo či nepriamo riešiť E, príčiny odlesňovania a degradácie lesov. Po druhé, takisto by sme chceli identifikovať, aké sú možnosti politií, ktoré by mohli riešiť tieto príčiny. A po tretie, chceme takisto vykonať aj veľmi širokú diskusiu či verejné pripomienkovanie online, aby sme mohli zadefinovať, e, čo teda treba robiť v tých zostávajúcich minútach, ktoré mi zostali, by som sa chcela ešte vrátiť k téme palmového oleja. Samozrejme, Európska únia patrí medzi kľúčových spotrebiteľov palmového oleja na medzinárodnej úrovni po Indonézii a Indii. My sme hneď na treťom mieste a pred, je to pred Čínou a Malajziou. Pokiaľ ide o iniciatívy v oblasti palmového oleja, e, môžem e, sa upriamiť na deklaráciu holandského predsedníctva z decembra minulého roku, kde sme sa snažili dosiahnuť trvalé udržateľnú produkciu palmového oleja. A za týmto nasledoval tný technický workshop o štandardoch trvalodržilných štandardoch pre palmový olej. A takisto sme mali aj štúdiu o existujúcich štandardoch trvalej udržateľnosti. Takže toto bolo k spotrebe. Ja by som takisto chcela zdôrazniť, že e, naši kolegovia z e, našich centier, z núdzových koordinačných centier podporovali aj indonéskú agentúru eh, pre prírodné katastrofy, ktorá sa snažila riešiť požiar lesov a rašelinisk. A takisto podporila Európska delegácia veľký projekt 25 miliónmi, eh, aby sa oživili rašeliniska. Takže ako viete, máme dva rôzne ciele na rok 2016 a štúdia vykonateľnosti akčného plánu eh, aj pre palmový olej, ale aj pre palmový olej konkrétne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu. A teraz môžeme začať našu e, rozpravu. Slovo má pán Poc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to, čo chcem povedať, tak to pokúsim to povedať čo najstručnejšie, ale potreboval mi to tak 1 až 2 minúty. My tu teraz čelíme jednu z najväčších hrozieb, ktorá ktorý čelí ekosystém na celej planéty. A bavíme sa tu o udržateľnosti. Mne to prípada ako zlý sen, veď predsa jediný udržateľný spôsob, ako nakladať s týmito rašeliniskami, je dať im pokoj a nie, nepestovať na nich nič. Celá táto vec, priznajme si, je čisto otázka zisku. Tento zisk sa generuje na úkor planetárneho systému, na úkor ľudského zdravia. A to nielen tam na mieste, ale aj tu v Európe. Tie náklady, ktoré my nesieme, to je niečo ohromné, nepredstavujúce a je to ako vždy rovnaká situácia v tomto type odvetvia. Privatizácia zisku, znárodnenie straty. Nič iné to jednoducho nie je. My to v podstate nepotrebujeme ani palmový olej, keď sa pozrieme do histórie. V mojej krajine napríklad do roku 90 ani také niečo neexistovalo. Argumentácia, ktorá tvrdí, že v mieste produkcie to vytvára nejaké pracovné miesta pre pána, to je absolútne úplne zavádzajúca. Tieto krajiny potrebujú niečo úplne iné. Potrebujú udržateľné hospodár, poľnohospodárstvo a produkciu potravín, pretože ak my im tam e, importujeme produkciu takejto veci, tak čo urobíme? Zdevastujeme im ich vlastnú ekológiu energiu, zničíme ich hospodárstvo, urobíme z nich závislých na dovoze potravín, namiesto toho, aby sme podporovali udržateľnú produkciu normálnych bežných produkt, e, ktoré jednoducho v týchto krajinách ľudia potrebujú. A my ich jednoducho hádžeme do závislosti na úkor planého, planetárneho systému, na úkor našho vlastného zdravia. A čo sa týka komisie, ja si vážim prácu Európskej komisie, ale e, nevám ma a popudzuje ma, ako stále čelíme tej situácii, že kým sa Európska komisia k niečomu rozíbe, už je neskoro. Tak ako zlyhala stratégia v boji proti biodiverzite do roku 2010, tá jednoducho zlyhala, tu si neklame zbytočne. E, rovnako ako aj stratégia, ktorú pripravila komisia pre obmedzenie straty biodiverzity do roku 2020, tak to, čo tu sme dnes tak stručne či krátko počuli od komisie v tom úvode, pretože ostatné veci boli tie veci, ktoré my veľmi dobre poznáme a to sme od vás nepotrebovali počuť. To sú obyčajné reči. Momentálne nie je na stole žiadna legislatíva, ktorá by ten problém riešila, nie je na stole žiaden návrh. A ak som sa dobre díval, tak dnes komisia pracuje na feasibility štúdii, čo to je zase nejaké rok, dva. A táto štúdia vykonateľnosti, to bude potom trvať posúdenie vplyvu, to bude trvať ďalších 5 rokov, tak možno za 5 rokov budeme mať nejaký legislatívny návrh, ktorý by niečo riešil, tak to ma teda naozaj popudzuje. A by som ešte chcel povedať, že čo potrebujeme tu, je odmietnutie zo strany spotrebiteľov. Musíme obmedziť ten dopyt. Už končím, pán predseda. To, čo potrebujeme na mieste, je jednoducho vymáhanie, vymožiteľnosť práva tam je totálne bezprávie a, tie, a treba likvidačné sankcie pre tých, ktorí, sa, ktorí porušia tieto pra, pravidlá. A keď sa chceme baviť o nejakých investíciách, tak rozhodne nepotrebujeme žiadne stimuly pre nejakých producentov palmového oleja, ale potrebujeme investície do zeme, do polnohospodárstva, investície do obnovy ekosystému a ne, nepotrebujeme nejako podporovať tých, ktorí po územia poškodzujú alebo poškodzovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Javor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj našim hosťom, že sa s nami chcú podeliť o svoje vedomosti. Myslím si, že jedna z najdôležitejších problémov. Ak si pamätáte tú e, mapu pána Kvapila na začiatku um, prezentácie, ako sme stratili 50 e, tropických uh, dažďového pralesa za 20 rokov a my, keď to, sa, to, sa pre, to čaká aj Papu a ďalšie zóny, tak je to absolútny disaster a určite za najbližších 10 až 15 rokov prejdeme o uh, väčšinu biodiverzity, zásob uhlíka a podobne. Takže my musíme naozaj tu už e, konať. A v situácii, kde EÚ zohráva veľmi dôležitú úlohu, mimoriadne dôležitú úlohu, tak ako bolo spomenuté, minimálne jedna tretina deforestácie globálne súvisí s našou spotrebou v Európe. Ak by sme vzali do úvahy situáciu s palmovým olejom, tak možno, že situácia je ešte dôležitejšia, pretože EÚ je jedna z najdôležitejších spotrebiteľov palmového oleja z regiónov v Indonézii. Takže ja súhlasím s pánom Pocom, že nie je čas teraz už na ďalšie zase štúdie a nekonečné diskusie ešte v ďalších rokoch. My musíme konať teraz. Ja som veľmi rád, že komisia ide pripraviť eh, akčný alebo návrh akčného plánu do konca tohto roku, ale ak tento budem hovoriť o osvitovej činnosti, komunikácie, pripomienkovanie stakeholderov a nič sa nedosiahne na najbližších 10 až 15 rokov, ktoré budú kritické pre záchranu dažďového pralesa. Takže ak máme akčný plán, a ja som rád, že ho môžem podporiť. Ale ak prepásne príležitosť zaviesť prísne predpisy o spotrebe e, palmového oleja v Európe a ďalších e, produktov z tohto regiónu, tak sme nič neurobili. A tu súhlasím s pánom Pocom, že v tomto prípade je lepšie potom nemať nič, než konať tak, že my o probléme vieme, ale v podstate nič e, preto nerobíme. Takže aby som to zhrnul, ja by som chcel povedať toľko, že my očakávame akčný plán a verím, že táto štúdia o vykonateľnosti bude čoskoro, alebo bude čoskoro nasledovať akčný plán a ten sa nebude týkať iba palmového oleja, ale musíme aj vziať ostatné um, paliva, a napríklad biopaliva a podobné. Toto situácia je tu na katastrofická. Ehm, ďakujem pekne teraz pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi sa všetci zhodneme na tom, aj po tom, čo sme si vypočuli vystupujúci, všetci sa zhodneme na rovnakej analýze, rovnakých konštatácií a na rovnakých obavách ohľadom environmentálnych dôsledkov e, pestovania palmového oleja. Európska komisia predložila určité návrhy. Vo Francúzsku je návrh legislatívy o biodiverzite, ktorý je momentálne v parlamente a v rámci tento návrh by navrhuje daň. Viete, že my vo Francúzsku máme radi dane. Máme množstvo rôznych daní, ale teda daň palmového oleja z kultúr, ktoré nerešpektujú a nechránia životné prostredie a toto by bolo, ja neviem, 80 eh, eur na tonu dovezenú do Francúzska. Ale táto daň by sa nevzťahovala na dovozy palmového oleja eh, z produkcie, ktorá má certifikát udržateľnej produkcie. A už e, mnohí výrobcovia hovoria, že dodržiavajú takéto normy e, certifikácie. Ja by som chcela vedieť, čo si o tom myslia európske inštitúcie, teda komisia. Chcela by som vedieť, či komisia je za takýto postup, či by odporúčila niečo podobné iným členským štátom a či takýto krok je e, v súlade s pravidlami medzinárodného obchodného styku. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne. pán predseda. Ja by som pre všetkým chcela poďakovať prednášajúcim e, aj svojim kolegom z výboru Envy, aj našemu sekretariátu, ktorí zorganizovali toto vypočutie pomerne čas, v krátkom čase pretože myslím, že všetci sme si vedomi toho, že vo svojej podstate sa nedeje nič. A všetci sa tu len prizeráme, ak katastrofa sa na nás e, valí z juhovýchodnej Ázie a tá katastrofa, ktorej my prispievame, ja tu odmínam tam to, aby sme si nemohli natvrdo povedať, že je to práve náš dopyt tu Európskej únii, ktorý núti, alebo ktorá núti, ľud, ktorý núti ľudí v Indonézii napríklad k tomu, že nielen páchajú trestné činy, ale sú schopní zničiť všetko, čo tu generácie ľudí pred nimi nechali a čo malo byť zachované a mne sa zdá, že kým nezastavíme dopyt, tak nebude ani ponuka. Ako už e, tu bolo povedané, my tu máme x rozvojových projektov, ktorými môžeme pomôcť ľuďom v krajinách ako je Indonézia. Nemusí to byť iba na úkor životného prostredia, ale môžu to a na zdravie obyvateľov v týchto krajinách. Ak my si tu často hovoríme o tom, ako chceme my postupovať po Paríži, čo všetko chceme preto urobiť, aby sme znižovali emisie skleníkových plynov, tak ma zaráža, že nie sme jasne povedať, že toto je veľmi jednoduché riešenie, ktoré len keď tým, že odmietneme nezmyselnú produkciu palmového oleja, že odmietneme pridávanie palmového oleja do biopalív, čo už dnes pochybujeme a už vieme, že to bola najväčšia chyba dotačnej politiky EÚ, že sme na tom stratili miliardy našu vlastnú biodefenzitu. A keď si to nevieme povedať nahlas a nevieme to odmietnúť, tak sme len pokrytci, keď o tom chceme len diskutovať. Pre mňa je obrovské sklamanie to, čo urobila teraz Európska komisia. Keď hovoríme o tom, že v roku 2004 prebehne nejaký e, okrúhly stôl, tak ja sa pýtam, čo robila 3 rok, 12 rokov Európska komisia. Mňa nezaujímajú vaše akčné plány, štúdie, mňa eh, zaujímajú konkrétne kroky a vy ste s ničím konkrétnym do legislatúru neprišli. Toto je téma, ktorá mus, ktorú sa musí chytiť Európsky parlament a my, kolegovia, musíme to prevedať do svojich rúk, lebo je jasné, že zo strany Európskej únie sa E, alebo z komisie sa teda nič na bližších troch rokoch nedočkáme a pokiaľ my ako poslanci, ktorí sme jediní tu demokraticky zvolení v Európe, nevyvinieme dostatočný tlak na Európsku komisiu, tak sa nikam neposunieme. Teraz nastal náš čas, aby sme začali konečne spolupracovať. Ja sa na tú spoluprácu teším a verím, že to nebude iba o rečiach, ale o konkrétnej pomoci, ktorým budeme môcť e, zastaviť, nielen zastaviť odlesňovanie, ale aby aj ľudia aby sme týmto ľuďom v juhovýchodnej Ázii nedochádzalo k tomu, že sú stále chorejší a my im ničíme ich životné prostredie. Máme na to kapacity, financie, ochotu a ja verím tomu, že toto vypočutie či tento seminár začne to, aby sme začali aby sme to chceli dosiahnuť oveľa intenzívnejšie a verím, že to, tento seminár to vyprovokuje a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne teraz pán Banen. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som tiež chcel poďakovať rečníkom za dobré príspevky aj za to, že boli pomerne hutné ja by som sa chcel dotknúť toho, čo povedal Pavel aj Benedikt, že toto je naozaj mimoriadne dôležitá téma. Možno, že sú tu ľudia, ktorí eh, sedia vonku a diskutujú o týchto otázkach taktiež. A sú tu jasné fakty, eh, ktoré odpovedajú na túto otázku. Jedna z nich už tu bola, že či ako my v Európskej únii sme zodpovední za 36 všetkého odlesňovania. Toto, toto je, to je jasná prepojenie medzi pre mami a pre spotrebou a otázkach zmeny klímy a lesy, ktoré sú vyrubované v prospech palmového oleja. Ehm, to, to, to, to predstavuje 20 uhlíkových emisí, ktoré my sa snažíme takže riešiť. Takže to je naozaj veľký problém. Sú tu tri oblasti, na ktoré sa treba pozrieť. Je to úloha priemyslu, úloha spotrebiteľov a úloha národných orgánov. A myslím si, že pokiaľ ide o úlohu priemyslu, určite máme súkromné firmy, ktoré sa usilujú riešiť e, odlesňovanie aj um, zničenie rašelinísk, čo je fajn, ale ale tam, kde sa to nedieje, tam to treba posilniť a ten okrúhly stôl pre palmový olej, ktorý to založil priemysel, to je dobrý krok, ale tie kritériá, ktoré sú zatiaľ ešte negarantujú e, to, že nedojde k deštrukcii e, rašelinísk, e, takže musíme ísť ďalej. Rečnička z Greenpeace hovorila o ekologických praxích praktikách, a to je jedna z oblastí, kde by sme mohli dosiahnuť zlepšenie. To by malo zahrňať aj agrolesníctvo, toto má obrovský potenciál a už netre, myslím si, že treba povedať, že jednoducho nemali sme produkovať palmový olej. Súhlasím s to, čo, tým, čo povedal Pavel, nechceme mať žiadne monokultúry. A určite to, to sú tzv. rastliny, ktoré prinašajú teda hod peniaze. No a pokiaľ ide o spotrebu, v Európe máme množstvo produktov, ktoré na krabici majú, že obsahujú veget, veget, rastliny olej a tuky a my nevieme, že či to zároveň obsahuje aj palmový olej. Takže nevieme zodpovedať na otázku, že či to je trvalo dodateľné. Takže to je dôležité aj z hľadiska označovania. A Myslím si, že tiež tu v tomto majú, majú tom príslušné orgány krajín EÚ e veľmi dôležitú úlohu a nesmieme zabúdať na to, čo povedal posledný rečník, že treba začať konať. A verím, že sa nám podarí pripraviť nejaký akčný plán spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani, pán, predseda, pre, pán predseda. A ja som povďačná našim hosťom že prišli medzi nás. Aj pre Taliansko ide o osobitý moment. V reklame, v televízii ukazujú, ukazujú respektíve nabádajú k tomu, aby bola produkcia palmového oleja udržateľná. Mm ja som veľmi rada, že e, mnohí kolegovia rázne sa rázne vyjadrujú k tejto téme. E, produkcia tohto oleja má devastačné devastačný dosah e, na krajiny, na zdravie komunít a tak ďalej. Pred pár dňami bol vyhlásený naliehavý stav na ostrove Sumatra, najmä, najmä preto, že tam bol problém s kvalitou ovzdušia. Keď hovoríme o udržateľnej produkcii, tak e, e, sa trošku pousmiem, keď hovoríme, že pri, že pri nejakej monokultúre e, možno hovoriť o udržateľnosti Nehovoríme, nehovoríme napríklad ani o obrovskom dosahu, ktorý má doprava tohto produktu do Európy. Nie je vo, dnes napríklad nie je vôbec možné kúpiť produkty bez palmového oleja. Je ťažké vytvoriť povedomie me, medzi spotrebiteľmi tak aby sa vyhýbali nákupu produktov s palmovým olejom. Čítala som mnohé materiály, ktoré hovorili o tom, že sa často zatvárajú oči pred akýmikoľvek nezrovnalosťami. Nemôžeme teda v žiadnej prípade hovoriť o udržateľnej produkcii. Európska únia musí konať rázne, nestačí zadať nejakú štúdiu, potrebujeme konkrétne kroky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Gžíp. Ďakujem, pani predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá téma a dobre, že sa jej venujeme, pretože ale on tedy je predmetom našej rozpravy, keď hovoríme o probléme, ktorý súvisí s odlesňovaním, um, uh, s stratou dažďových pralesov, ale to nie je problém len, uh, len vtedy, keď o tomto diskutujeme, ale myslím si, že ten problém je jednoducho oveľa, oveľa širší. Takže bolo by dobre, keď pri tejto príležitosti takéto diskusie aj prezentovali aj údaje, ako to vyzerá na celosvetovej úrovni, pretože 50 palmového oleja je z Indonézie a z Malajzie. Čiže takáto je štruktúra, čiže odtiaľ hlavne pochádzajú a to je ten najdôležitejší problém tu. A pokiaľ ide o Európsku úniu, ako vyzerá štruktúra dovozu, lebo ten dovoz sa začal dnes teraz, ale už niekedy v určitých e, množstvách od roku 1999 podľa údajov to už e, bolo asi 1 400 000 tón. Najvyššiu úroveň predstavuje 64 milión tón v roku 2012 a medzi rokom 2011 a 2012 došlo k najvyššiemu a v tých ostatných rokoch e, bol ten nárast 20 e, za jeden rok. To bol obrovský skok, pokiaľ idem o, e, tieto dva roky 2011, 2012, 2012, 2013, to bolo niekoľko percent. V tejto chvíli je to teraz stabilizovaný asi na 66 miliónov tón palmového oleja ročne. Ale pamätám sa, keď sme o tomto diskutovali ešte v prípade biopalív, pretože tak, tento olej je najlasnejším zo všetkých olejov, ktoré sa produkujú na svete, tak ehm, pre, pre, my, prečo nevyužívame napríklad nejaké tarifné nástroje, že by sme jednoducho prostredníctvom cieľ a podobne dostali túto, tento olej na rovnakú cenovú úroveň tým, že by sme tam zaviedli napríklad vyššie colné sádzby tým by možno, že došlo k zníženiu dovozu, ale práve, že to, ten lacný dovoz je, to, je uh, tohto, ale možno to je otázka na komisiu, prečo by sme nemohli využiť určité tarifné nástroje, tak aby sme mohli uh, obmedziť dovoz a tiež treba jednoducho znížiť uh, tú, tú ochotu alebo tú, tú výhodu dovozu palmového oleja jednoducho. A jednoducho sú tu údaje, ktoré poukazujú na to, že ročný nárast exportu je e, palmového oleja aj 2 milióna 2 milióny tón. A od roku 2012 Európska únia e, sa nesnaží zvyšovať dovoz palmového oleja zo strany producentov, čiže e, keďže ročne sa zvyšuje export toho E, oleja o 2 milióny e, tón, tak musia byť niekde na Zemeguli iné e, destinácie, kam ten olej smeruje, ak nie do EÚ. Tak no ja si myslím, že problém je taký, že pokiaľ ide o zvýšenie dovozu, e, tak tu vždy, alebo v prípade exportu a dovozu a vývozu, jednoducho vždy je najdôležitejším faktorom cena. Jednoducho tu musí byť dohoda medzi tými, ktorí produkujú a medzi tými, ktorí to dovážajú e, a musia sa jednoducho povedať o tom, aké to má dôsledky. A je treba dosiahnuť určitú formu. E, nestačí jednoducho e, zastaviť tieto dohody medzi producentami a obchodníkmi nejakými formálnymi deklaráciami. Ja chcem, aby Európska únia urobila niečo konkrétne, lebo od roku 2012 e, aj tak nedošlo k zvýšeniu dovozu. A chcel by som ešte povedať poslednú vec, že je tu aj rôzna štruktúra dovozu v jednotlivých členských štátoch. Na to tiež treba upriamiť pozornosť, lebo nie každý doháža palmový olej. Vážení kolegovia, e, komisiu a radu si vypočujeme k ďalšiemu bodu. Poprosím vás o e, krátke otázky, pretože potrebujeme čas aj na odpovede. Pani Dona. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa chcela poďakovať e, všetkým vystupujúcim za ich prezentácie. Naozaj E, musíme mať vecnú diskusiu. E, Zajímavé to o to viac, tak ako už pani Grostet povedala, niektorí poslanci vo Francúzsku chcú zdaniť palmový olej. Áno, hovoríme o veľkom nebezpečenstve, ktoré je potrebné e, vyhodnotiť sú to drobní producenti, ktorí vyrábajú takýto olej. ak by sme eventuálne nezdanili tie produkty, ktoré sú z certifikovanej produkcie, to by neprešlo, pretože takéto malí e, výrobcovia si nemôžu e, dovoliť certifikáciu a len tí veľkí výrobcovia by cez certifikáciu sa zase z toho vyzuli. E, za 10 ročie boli zničené veľké plochy lesov. Planta, že sa rozšírili o 3 milióny hektárov. Takže otázka, aká je úroveň E, aký je vzťah medzi e, šírením plantáží a mierou deforestácie, pretože lesníctvo takisto nesie zodpovednosť za deforestáciu. Je tu veľká závislosť rozvojových krajín na nás. Toto je v podstate len symptómom e, bezhraničnej globalizácie a záujmov stále väčšieho záujmu o to, aby sme mali stále viac a stále lacnejšie. Takže palmový olej je zároveň aj zdravotným problémom nielen v Európe, ale aj v krajinách produkcie. Mali by sme nájsť teda kompromis a vyhnúť sa veľkým protikladom. Nemôžeme na jednej strane odsúdiť e, tradičné energie, biopaliva, spalového oleja či atomovú energiu a Takže na záver by som chcela určité veci si nechať upresniť. E, Naši dôležití obchodní partnery sa zapájajú na, limita, na limitovaní dovozov a ak áno, tak ako a aké dôveryhodné alternatívne možnosti majú producentské krajiny alternatívy k pestovaniu e, palmového oleja. Napríklad, ak by sme mali takúto daň aké ustanovenia by boli účinné a neboli by príliš tvrdé pre malých výrobcov. Ďakujem pekne, pán Ek. Ďakujem pekne, pán predseda. všetkým by som tiež eh, sa chcel poďakovať za pre, mm, prezentácie a môžem povedať, eh, že sa môžem pripojiť ku kolegyni Kataríne a k niektorým ďalším rečníkom a pretože tu odznela veľmi tvrdá kritika, a to je aj dobré, napadlo ma citát Schopenhauera, že jednoducho už máme málo času a treba už povedať e, jednoducho napokon pravdu. A keď človek vidí, že čo my tu robíme s touto planétou, naozaj človek môže povedať, teda, e, povedať len, že teda tu funguje len ignorancia a potom príde ďalšia generácia a budú ukazovať prstom na nás, že čo pre Boha ste urobili vy s touto zeme, zemou. Keby sme mali politickú vôľu, tak určite by sme dokázali nájsť hneď nejaké riešenie. Ale ako to vyzerá, my stále musíme čakať na štúdiu, na dopadovú štúd, ďalšiu dopadovú štúdiu, potom sú nejaké návrhy a ja už im hneď teraz garantovať, môžem to aj písomne dať, že potom príde reak- legislatívna reakcia a tam tá bude, všetko to bude mať veľmi, veľmi zlé a jednoducho nie sme schopní povedať, že tu je červená čiara a chceme túto planetu zachrániť, lebo tu vôbec nejde iba o palmový olej, to je len je taká malá e, časť toho všetkého. Máme tu aj produkciu, produkciu soje v, z Amerike, tam tiež sme znížili eh, dažďový prales eh, preto to ďalej, e, aby sme mali hovedzie na stole, tak z, tiež iní musia na inej časti, v inej časti planety umierať. A to je všetko nič. Tak e, koho treba presvedčiť? Komisiu, radu? Jednoducho je treba už e, zabezpečiť politickú vôľu, aby už konečne sa to presadilo do nejakého správneho smeru. Myslím si, že je treba, aby sme tú plachetnicu e, vrátili späť na ten správny smer. Ďakujem pekne teraz, pán Faria. Também queria agradecer aos oradores eh, que nos apresentaram aqui estes casos. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj za veľmi zaujímavú, zaujímavé prezentácie a diskusiu. Vedeli sme už vopred, eh, čo nás čaká, takže nebolo to prekvapivé. Hovoríme veľa o nebezpečenstve deforestácie, eh, zvyšovanie emisí skleníkových plynov, ináč to bolo veľmi dobre prezentované. Situácia na prípade Indonézie, ktorá v dôsledku plantáží palmového oleja patrí medzi 5 najväčších znečistovateľov na svetovej úrovni. E, videli sme alarmujúce zábery devastácie v dôsledku plantáží palmového oleja. všetci o tom vieme. Palmový olej je dôležitým faktorom, ktorý prispieva k odlesneniu, so všetkým, čo to so sebou, odnáš, e, sebou prináša. Ja by som tu chcel zdôrazniť to, že nesúhlasím s kolegom, ktorý povedal, že je potrebné zakázať palmový olej. Že palmový olej je zlý. Ja si myslím, že skôr musíme nájsť spôsob, ako pomôcť producentom palmového oleja a pripraviť mechanizmy, tak ako niektorí kolovia o tom hovorili, ktoré zabezpečia udržateľnosť takýchto plantáží e, s predajom na európskej úrovni zodpovedným spôsobom. Áno, prispieva to 30 k odlesňovaniu, ale nejde tu iba o palmový olej, ale aj o pestovanie soje, o lesníctve ako také, ako spomenuli iní Čiže e, všetko odlesnenie nesúvisí iba s palmovým olejom. Musíme mať plán. Už sme to hovorili v tomto parlamente. Konečne potrebujeme plán činnosti, pretože reakcia je neprimeraná. Potrebujeme teda serióznu politiku s cieľom jednoducho spomaliť odlesňovanie na svetovej úrovni. Ja osobne... Už skončím, pán predseda si myslím, že by sme tu nemali hovoriť iba o palmovom oleji, o dreve, soji a všetkej produkcii, ktoré na svetovej úrovni prispievajú k odlesňovaniu. Posledným rečníkom pán Jar, ďakujem. Ďakujem pekne. Tri pripomienky. Myslím, že, myslím, že so situáciou nemôžeme byť spokojní a myslím si, že musíme uh, konať. Aby, myslím, že politicky sa musíme zhodnúť na certifikácii alebo nejakými nástrojmi a ja osobne si myslím, že my sme tu už roky hovorili o tom, že je tu treba vytvoriť taký systém, takže, takže sú, stredíme sa na certifikáciu E, to, tak aby ten, ten dovoz palmového oleja bol trvalodržateľný. A ďalšia otázka, ktorá súvisí s vnútorným trhu, tu tiež mali by sme e, tu daňovými systémami e, riešiť, myslím si, že tu cenovou politikou sme už dosiahli mnoho, takže my myslím si, že mohli by sme sa teda pozrieť na to, akým spôsobom, e, či sa, akým, či by sa dal palmový olej okrem teda cenovej politiky aj nahradiť palmový olej nejakým iným olejom. Ďakujem pekne. Teraz sa musíme pustiť do odpovedí, takže poz vyzývam všetkých expertov, aby odpovedali veľmi stručne, len do niekoľkých minút. Pán Kvapil. Ďakujem pekne. Ja si naozaj cením to, čo tu zaznelo. Musím sa pridať k tým, ktorí sa takto vyjadrovali. Je dôležité konať a nie nedokonečná diskutovať. Ďakujem pekne, to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Pán Mamo. Ďakujem pekne. Už 30 rokov pôsobím v regióne a videl som aj situácia hospodárenia s lesom nebola veľmi udržateľná Ehm, volali sme po určitých zákazoch, ničomu to neviedlo. Ja som veľmi skeptický, ak budeme iba veci zakazovať. Samozrejme je veľmi dôležité zastaviť deforestáciu v dôsledku pestovania palmového oleja, ale situácia pre všetkým v Indonézii musí ako celá sa stabilizovať, musíme riešiť degradované oblasti, to je možno ešte dôležitejšie z dlhodobého pohľadu. E, tie mozaikovité krajinné oblasti by vedeli lepšie zvládať e, riziko požiarov napríklad. A preto je veľmi dôležité riešiť tieto veci, odlesňovanie, palmový olej v širšom kontexte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Nasiger. Ďakujem pekne. A ďakujem ešte raz za príležitosť e, diskutovať. Chcem povedať, že tí, ktorých zastupujem, budú k dispozícii poslancom, ak by potrebovali ďalšie informácie, ďalšie údaje, ďalšie diskusie. Našich skúseností, ako som povedal, už vyše 10 rokov pracujeme na tejto téme a naše skúsenosti z toho, čo sme videli a dozvedeli sa, sú také, že spolupráca, partnerstva a stimuly fungujú najlepšie. Takže ide o veľký problém, na tom sa asi všetci zhodneme. A ak niekto, niektorí poslanci navrhujú jednoduché riešenia, ja by som ich chcela vyzvať. Aká je alternatíva, keď zakážete toto, kam sa presunie spotreba a aký to bude mať dopad na planetu? To je potrebné takisto mať na pamäti. Ďakujem pekne, pani Ramavaty, ďakujem pekne. Ja si vážim tých poslancov, ktorí sa zhodnú na tom, že je potrebné riešiť tento problém. a že Európska únia musí pomôcť Indonézia ďalším bohatým tropickým krajinám v boji proti deforestácii. Zákaz a bojkot palmového oleja nie je riešením. Palmový olej je potrebný a takisto je potrebné monitorovať aj všetky záväzky nielen súkromného sektora, ale aj štátneho sektora, pretože tu nesie zodpovednosť aj štátna správa. Zároveň musia, musia mať systém stimulácie zodpovedného pestovania palmového oleja, systém certifikácie a ďalšie veci, ktoré majú zabezpečiť udržateľnú produkciu, by mali byť akými si stimulmi. A mali by sme cez certifikáciu zneprístupniť trhy tým, ktorí produkujú, takže deforestujú. Ďakujem pekne, pán Maje, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem poslancom aj vystupujúcim za ich vyjadrenia ktoré sme zobrali na vedomie. Robíme všetko, čo je v našich silách, a získavame údaje, tak aby sme vám mohli v podstate prispieť k vašim uh, vašej práci mali ste, na, uh, eh, mali ste rezolúciu v apríli 2015, do tej sme takisto prispeli informáciami. Ide o to, aby sme na to pozreli globálne. Globálne zvažovali dôvody, ako aj možnosti konania, tak, aby sme sa nepúšťali do neefektívnych krokov vzhľadom na veľkosť tejto výzvy chcela by som sa vrátiť k jednej veci. Hm, chcela by som sa vyhnúť nedorozumeniu. Európska únia nie je zodpovedná za odlesnenie 33%. Európska únia konzumuje 33% dovozu. To znamená, chcem pripomenúť, čo sa čísel týka, veľk, najväčšia časť deforestácie, dve tretiny pre pestovanie kultúr a ako aj pre živočišnú výrobu, tá sa spotrebúva na miestnej úrovni a tu musíme prísť s nejakými aktivitami, ktoré sa nemusia nutne týkať európskej spotreby, ale ktoré sa týkajú skôr práce e, s jednotlivými štátmi bez ktorých e, nemôžeme nič dosiahnuť. V predchádzajúcich štúdiách sme uviedli takmer 34 návrhov aktivít, čiže je to veľký počet krokov, týkajú sa otázky cieľ, ako to sa tu už hovorilo, a tu potrebujeme detaľnejšiu analýzu efektívnosti opatrení, aby sme vedeli vybrať tie aktivity, ktoré mm, najväčšou mierou môžu vyriešiť problém. Čo sa týka konkrétnej otázky pani Grostet, áno, uvedomujeme si, že Senát aj Národné zhromaždenie pred e, dvoma dňami navrhlo zdanenie dovozu palmového oleja z neudržateľnej produkcie. V tejto fáze ešte nemáme konkrétnu analýzu francúzského návrhu ani analýzu dopadov pre obchodný styk od kolegov DG Commerce, ale pracujeme na tom. A posledná vec. Nemali by sme podceňovať to, čo sa robí cez politiku rozvojovej spolupráce Európskej únie ani tú prácu, ktorú robíme pri rokovaniach o dreve, takže nemôžeme povedať, že Európska únia nerobí nič v boji proti deforestácii. Ale mali by sme pokračovať v našich snahách vzhľadom na e, tie výzvy, o ktorých ste tak obšírne diskutovali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem expertom ktorí sa zúčastnili tohto zaujímavého vypočutia. Chceme sa vám poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Teraz môžeme začať s ďalším bodom programu. Je to krátky program, krátky bod oznámenie predsedu. Odporúčania koordinátorov ste dostali elektronickou formou. Ak nemáte žiadne výhrady, tak ich môžeme považovať za schválené. A teraz môžeme prejsť na bod 14 nášho programu. Hodnotenie výsledkov COP21 na tému klimatické zmeny. Globálna a záväzná Parížská dohoda prijatá na UNFCCC COP21. Vážení kolegovia, ak chcete odísť z miestnosti, kolegovia, poprosím vás, ak chcete opustiť miestnosť, narýchlo a potichu, pretože potrebujeme pokračovať v práci. Ďakujem pekne. Hovoril som o tom, že po Paríži, po tom, čo bola schválená dohoda právne záväzná, musíme sa teraz pustiť do práce a potrebujeme kolektívne konanie aby sme prešli na spoločnosť, ktorá bude nízko, malo produkovať uhlík a bude odolná voči klimatickým zmenám. Potrebujeme mať potrebné nástroje, ktoré zabezpečia plnú implementáciu dohody. 2. marca komisia prijala oznámenie o dopadoch dohody na EU legislatívu a cestnú mapu pre ďalšie kroky. Oznámenie bolo predmetom diskusí Rady pre životné prostredie 4. marca a táto dôležitá téma bude predmetom aj zasadnutia Európskej rady dnes a zajtra. Som veľmi rád, že môžem privítať Európskeho komisára aj predsedníctvo rady, aby nám predstavili svoje názory na to, čo spraviť po Paríži, po ich prezentáciách budeme mať diskusiu s poslancami, členmi nášho výboru. Keďže meškáme, tak rovno dovdám slovo Z DG Klima, zástupca komisie, ktorý predloží nedávno schválené oznámenie. Ďakujem pekne, máte slovo. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie komisie e, môžeme tak predstaviť naše oznámenie ohľadne toho, ako bude vyzerať cesta, naša cesta ďalej po Paríži. Oznámenie vlastne e, hovorí o tom, ako by sa dohoda mala implementovať oznámenie hovorí o tom, že treba preukázať vocovskú úlohu. Hovoríme o tom, že Parížská dohoda bola obrovským úspechom pre EÚ, pre medzinárodnú komunitu. Je preto v našej zodpovednosti, aby bola i samotná jej implementácia úspešnou. Ústrednou časťou oznámenia je to, aby sme dodržali nastavený cieľ, teda udržať e, globálne oteplovanie pod dvomi stupňami Celzia. Aby sme naozaj aj pokročili, dohoda obsahuje dynamický mechanizmus na revíziu týchto revíziu potom v rámci istého časového hormonogramu. Rok 2018 bude prvým, prvým momentom, kedy bude možno posúdiť naše úsilie uh, smerom k spoločnému cieľu. V roku 2020 budú mať strany príležitosť sa k rokovaciemu stolu vrátiť s novými príspevkami. Prvá bilancia, pokiaľ ide o kolektívne úsilie v kontexte Parížskej dohody buď sa bude venovať znižovaniu emisí, adaptácii a tak ďalej. A toto bude v roku 2023 opätovne, tri, o tri roky neskôr, bude možnosť ehm, bude možnosť zorganizovať nové kolo INDC. EÚ sa bude aktívne zúčastňovať dialog, dialogu v roku 2018 a myslím si, že 4. marca na Rade ministrov pre životné prostredie to potvrdili i ministri členských štátov bude vydaná osobitná správa k medzivládnemu panelu, kde sa bude e, hovoriť o osobitných dôsledkoch pre jednotlivé politiky. Európska únia sa bude na tejto práci zúčastňovať. To znamená, že komisia sa chce ubezpečiť, že sa na tejto práci budú zúčastňovať aj európsky vedci, pretože v súčasnosti financujeme výskum v tejto oblasti. Všetky strany um, do roku 2020 majú nahlásiť um, priebežné stratégie. V nadchádzajúcich rokoch preto komisia pripraví hĺbkovú analýzu ekonomických ekonomickej a sociálnej transformácie, ktorá bude na tento účel požadovaná. To by malo uľahčiť prípravu európskej stratégie a malo by to uľahčiť aj politickú diskusiu, ktorá sa na Rade a parlamente odohrá. Samozrejme, v spolupráci so zúčastnenými stranami v EÚ. Dohoda vyslala jasný signál globálnym hráčom v tom zmysle, že prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku a čistú energiu um, je tu a je preto príležitosťou pre hospodárstvo EÚ a to začína dnes a v nadchádzajúcich rokoch. EÚ ako celok má príležitosť preskúmať nové príležitosti a možno by som sa mal vysloviť k niektorým akčným krokom, ktoré možno prijať ešte pred rokom 2020. A to je samozrejme v oznámení obsiahnuté. Potrebuje, potrebujeme dlhodobý rámec, vrátanie energetickej únie. To je jasnou prioritou komisie a všetci sme do toho zapojení. Európske fondy a EFSI budú zohrávať dôležitú úlohu pri mobilizácii súkromných investícií. Na teraz 20, asi 25 FC um, Ehm, sú projektami, ktoré sú environmentálneho charakteru. Čiže ide o projekty, ktoré sú relevantné z pohľadu životného prostredia. A to bude dôležité aj z pohľadu naplňania mm, stratégie do roku 2020. Pokiaľ ide o jednotnosť trhov, tam treba naozaj sa ubezpečiť o tom, že všetky zverejnenia um, musia, nahlasovanie musí, musí, musia fungovať pre všetky oblasti. Budeme musieť uh, ešte dopracovať uh, úlohu oceňovania uhlíka a chceme aktívne pracovať aj na odstránení subvencií fosílnych palív. Oznámenie hovorí aj o investíciách, inováciách do výskumu a vývoja, ktoré by mali napomôcť ďalším transformáciám po roku 2020. Komisia sa chce pripojiť k inováciám. Hovorí sa tam, že EÚ už zdvojnásobila rozpočet do výskumu a vývoja v nadchádzajúcich rokoch a myslím si, že netreba podceňovať ani to, že uznávame úlohu eh, úlohu neštátnych aktérov, čiže občanov, sociálnych partnerov, malých a stredných podnikov, inovatívnych startupov. To všetko je predpokladom úspešnosti prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. My podporujeme takúto spoluprácu a komisia aj svojim rozpočtom takéto aktivity bude podporovať. Poďme teraz e, na obdobie po roku 2020 do roku 2030, keď hovoríme o rámci. Parížská dohoda obsahuje právne záväzné, právne záväzné ciele, právne záväzné cieli, ciele odhodlania EÚ bola prvou veľkou ekonomikou, ktorá predložila svoje príspevky v marci 2015, ktoré odrážajú e, rámec týkajúci sa klímy a energetiky. aby sme naplnili parížske záväzky, musíme rýchlo implementovať rámec z roku 2030. Prvým prvkom je revízia ETS ehm, na obdobie 2020-2031. Ten už je na stole v Rade a v parlamente. Ďalším krokom komisie bude predložiť návrhy pre sektory mimo ETS, ktoré sa týkajú lesníctva, vzdelania, úsilia a tak ďalej. Chceme tak urobiť ešte pred letnou prestávkou. Chceme sa venovať napríklad aj um, predkladaniu správ, ako to bude vyzerať po roku 2030. Chceme, chceme sa pozrieť aj na príslušné smernice a myslím si, že je dôležité napríklad aj pozrieť sa na dizajn e, trhu s elektrickými službami, s energetickými službami. Samozrejme pripravíme aj ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú dekarbonizácie napríklad dopravného sektora. Je to naozaj, je to naozaj intenzívny program a Čaká nás veľa práce. Európa samotná ale konať nemôže. Naše emisie sú zhruba 10 My budeme preto kontaktovať našich partnerov mimo EÚ. Implementácia je dôležitá pre nás, ale aj pre našich partnerov. To znamená, že aj oni by mali realizovať to, k čomu sa v rámci Parížskej dohody zaviazali. To si vyžiada ale aj podporu roz, rozvojových krajín a podporu naplňania ich akčných plánov. Preto v tejto súvislosti tento rok začnú už niekoľ, niekoľké programy. Členské štáty a EÚ musia mm, mobilizovať e, financovanie, aby teda sme prispeli svo, svojim dielom k tomu, čo sme sa zaviazali. Ďalej, musíme zachovať pozitívnu dynamiku na všetkých medzinárodných fórach, vrátane G7, G20, od ktorých očakávame naozaj príslušné kroky a to bez akéhokoľvek omeškania Dôležité sú rokovania aj v kontexte ICAO ešte tento rok. Rovnako sú dôležité vyjednávania aj ohľadne postupného vyraďovania flu- fluorinovaných plynov, čiže ten pokrok musí byť hmatateľný aj v prípade mnohých technických krokov, o ktorých bude treba ešte podrobnejšie diskutovať. Máme podľa mňa v Európe dobrý základ pre túto prácu. 15. februára Rada zahraničných vecí prijala závery, kde uznala, že ide o dôležitú súčasť, dôležitú výzvu medzinárodnej politiky EÚ a že je to dôležité z pohľadu rozvojovej pomoci, obchodu, politiky bezpečnosti a tak ďalej. Podpis, ratifikácia. Oznámenie sprevádza návrh na rozhodnutie rady podpísať Parížskú dohodu za EÚ. Táto dohoda bude otvorená k podpisu na ceremonii, ktorá sa uskutoční v New Yorku 22. apríla 2016 Myslím si, že možno očakávať, e, že všetky krajiny, ktoré sa dohodli na tejto dohode, budú naozaj stáť v rade v New Yorku, aby mohli podpísať e, túto dohodu 22. apríla. Komisia navrhne i ratifikáciu dohody a tu predložíme na stôl rady a parlamentu ešte snáď pred letnou prestávkou. Ratifikácia si vyžiada samozrejme i súhlas Európskeho parlamentu. Záverom chcem poďakovať e, Európskemu parlamentu v mene môjho komisára za spoluprácu, za dôležitú úlohu, ktorú parlament zohral v Paríži a prispel tým aj k úspechu Parížskej dohody. Treba však samozrejme túto dohodu aj uplatňovať, implementovať a spoločne by sme tak mali bezodkladne urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Metzger, teraz udelujem slovo zástupkyni predsedníctva, pani Anite van den Ende. Nech sa páči. Pani van den Ende je zástupkým generálneho riaditeľa eh, pre klímu na ministerstve životného prostredia v Holandsku. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. čo sa udialo 4. marca na Rade život pre životné prostredie ohľadne Parížskej dohody. Um, sme, cítime sa zodpovední zachovať dynamiku. Ide o obrovský krok v boji proti klimatickým zmenám. Nás v nadchádzajúcich mesiacoch budeme usilovne pracovať, aby sme v tejto otázke pokročili ďalej. Rada koncom decembra vyzvala komisiu, ale aj radu, aby pre, vyhodnotila výsledky dohody z Paríža a my ako predsedníctvo sme radi prevzali na seba túto úlohu a predložili ju ministrom 4. marca. Mm. Boli sme radi, že, pred, že 2. marca, dva dní pred radou, vyšla aj vyšiel i materiál komisie. Rada 4. marca privítala oznámenie komisie, nazvala ho dôležitým príspevkom k ďalšej práci smerom k, k, smerom k prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Rada vzala na vedomie dôležitú úlohu Európskej únie pri, pri um, úspechu v Paríži. Bola to, bol to obrovský úspech dosiahnuť takúto dohodu spoločne. Všetko to nám pomôže pri ďalšom rozvoji našich národných transparentných politik. Ako uviedla komisia, nielenže sa pozeráme dozadu do Paríža, to, čo sa udialo v Paríži, ale pozeráme sa aj smerom dopredu, aké povinnosti nás čakajú a ako by sme mali ďalej pokročiť. Jedna z prvých vecí je čo najvčasnejšia ratifikácia Počas obeda na Rade ministrov sme o tom diskutovali a všetci súhlasili s tým, že treba preukázať ambície. My naozaj chceme, aby došlo čo najskôr k pokroku, ale predsa len dôležité mať aj jasný obraz o opatreniach, ktorými sa bude implementovať regulačný rámec do roku 2030. 22. apríla v New Yorku bude podpísanie dohody tým prvým krokom smerom k novým záväzkom vyplývajúcich z Parížskej dohody. A dúfame, podobne ako komisia, že mnohé krajiny budú na, budú na tejto ceremonii prítomné. Keď sa pozrieme do budúcna, panovala zhoda, že chceme znížiť emisie GHG aspoň o 30 Rada sa na tom dohodla a všetci vyslovili súhlas s tým, že by sme sa mali naozaj pridržať tejto ambície. A preto potrebujeme príslušnú legislatívu, ktorá by nám pomohla naplniť tento cieľ. Mnohé krajiny sa vyjadrili k tejto téme a zdôraznili dôležitosť tejto práce. Máme tu ETS. E, holandské predsedníctvo organizuje pracovné skupiny k tejto téme. Rovnako chceme o nej diskutovať aj počas ďalšej rade ministro, rady ministrov 20. júna tento rok. Podľa nás ide o jeden z najdôležitejších faktorov, pomocou ktorého sa nám podarí pokročiť pred Tešíme sa aj na návrhy, ktoré pripravuje komisia, pokiaľ ide o využívanie pôdy, zmeny využívania a lesníctva a rovnako aj k sektorom, ktoré sa nezúčastňujú ETS. Rada, pozna, si, rada vzala do úvahy aj to, že je treba pozerať aj do vzdialnejšej budúcnosti po roku 2030 Hovorilo sa o tom, že 5-ročný mechanizmus je veľmi dôležitý na to, aby sme obmedzili globálne oteplovanie pod 2, 2, 2 stupne Celzia a aby sme, aby sme sa snažili o znižo- ďalšie znižovanie teploty až na 1,5 stupňa Celzia. Preto je dôležitý dialog, ktorý má prebehnúť do roku 2018. Všetky členské štáty na rade zdôraznili, že je dôležité, aby sme zohrávali ako EÚ aktívnu úlohu, aby sme preukázali vodcovskú úlohu v otázkach klimatic, boja proti klimatickým zmenám. Potešilo nás, že, náš, že ten, tento záväzok si vyslúžil potreb, po, podporu počas, počas eh, jednotlivých bodov, počas jednotlivých prác, ktoré nás čakajú. Treba, praco- treba spolupracovať aj s partnerskými krajinami mimo EÚ, pretože len tak sa nám podarí dopracovať sa k našim cieľom, ak budeme pomáhať iným. No, mnohé členské štáty počas Rady ministrov práve túto skutočnosť zdôraznili. Hovorilo sa i o dôležitosti spolupráce s podnikateľmi, e, neštátnymi aktérmi. Tí zohrali dôležitú úlohu i v Paríži. Spolupráca, je preto, e, spolupráca s týmito aktérmi je preto nesmierne dôležitá. Na rade zaznelo i to, že je dôležité, aby sme pokročili v v sektoroch e, e, letectva a lodiarstva. V Amsterdame bude neformálna, e, bola neformálna rada a my sme sa zhodli na tom, že táto téma je tak dôležitá, že ju zaradíme na, na agendu neform, ďalšej neformálnej rady a že zorganizujeme diskusiu o tom, ako by mali vyzerať kroky do budúcna. No a záverom na rade sa členské štáty zaviazali k tomu, že by sme mali zachovať dynamiku, spolupracovať s komisiou, s parlamentom, aby sme mohli realizovať to, na čom sme sa dohodli v kontexte Parížskej dohody. Môj minister napísal list predsedovi Európskej rady s tým, že zdôraznil ďalšie otázky, ktoré zazneli na rade a ja dúfam, že to naozaj pomôže k zachovaniu dynamiky a že to napomôže k tomu, že sa v rámci tohto projektu dopracujeme k darnému cieľu. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a predtým, než e, otvorím diskusiu, mám pripomienku. Týka sa to niečoho, čo predtým uviedlo predsedníctvo. Hovorili ste o neformálnej rade. V Uplynulej neformálnej rade zorganizovali ste osobitné zasadnutie, ktoré sa týkalo ďalších krokov po Paríži. Hovorili ste o letectve, loďarstva a pravdepodobne to bolo zjed, pravdepodobne historicky jediné zasadnutie, kde nás nepozvali ako parlament. A, prepačte, to je ďalšie, nie, to je to 15. februára. My sme tam neboli pozvaní, prvýkrát historicky sme tam neboli pozvaní, vždy sme pozývaní s výnimkou neformálnych rád ministrov, kde sa rokuje len o legislatívnych návrhoch, tak kde ide len o diskusiu o legislatívnych návrhoch. Musím uznať, že sme sklamaní. No a teraz môžeme začať eh, pánom Paniom, nech sa páči, spravodajca, pán Panio je spravodajcom nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Ja som si vypočul prezentácie komisie a predsedníctva. Určite súhlasím s tým, že Paríž bol milníkom pre celú planetu. Myslím si, že EÚ a jej inštitúcie boli v popredí, v prvej línii pri týchto, inštitú- pri týchto diskusiách. Chcem zdôrazniť úlohu, ktorú zohrával pán komisár, ministerka životného prostredia Luxemburska, prijali mnohé iniciatívy počas či už to bolo počas práce v Paríži alebo počas príprav na Paríž. To, čo povedal pán predseda práve, je veľmi dôležité. Nemali by nás ignorovať ako parlament. Parlament by mal byť skutočne zapojený, pretože môžeme mať dosah na jednotlivé diskusie. My sme prispeli, ako povedal zástupca komisie, k tejto diskusii. Čaká nás samozrejme veľa práce a prispejeme svojim dielom Pán predseda, tým našim cieľom. Vieme, že máme nastavené určité ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v oblasti energetickej účinnosti. Nuža, e, podľa mňa treba vziať do úvahy to, čo vyplýva z dohody. Čiže je tu vôľa nezvyšovať teplotu na planéte o 1,5%, nie o 2% tak ako sme si mysleli, pred Parížom. Nože teraz je potrebné, aby sme sa nastavili na tento nový cieľ, najmä pokiaľ ide o energetickú účinnosť, kde je teraz 25-percentný cieľ do roku 2030. Ja len pripomeniem, že Európsky parlament vo svojej správe, ktorú som pripravil ja, tak sme dokonca navrhli 40 diskusiách, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie či v oblasti energetickej účinnosti, musíme v EÚ mať na zreteli tento cieľ, ktorý bude náležite aktualizovaný z pohľadu Parížskej dohody. Dotácie fosílnych palív je ďalšia vec. Tie sú hlavnou prekážkou rozvoja obnoviteľných zdrojov, a podľa MMF to stojí 300 miliónov eur Európu každý rok. Vy to píšete vo svojom oznámení. My v Európe my sme sa my sme v správe COP21 navrhli, aby tieto dotácie skončili do roku 2020. Myslíte si, že by to bola dôveryhodná cesta aj pre Európsku komisiu? Európska komisia veľmi správne zdôrazňuje klimatickú diplomáciu v Paríži. Bol tento úspech um, možný preto, pretože pán komisár Kanete, komisia a luxemburské ministerstvo boli schopní E, zjednotiť e, krajiny z Afriky, Karibiku v jednu alianciu. V takejto aliancii by sme mali pokračovať, pretože to bol kľúč e, k úspechu. A ja podporujem iniciatívu, ktorá sa snaží o to, aby v, sa v Afrike elektrifikovalo, ale aby to bolo pod správou Afričanov, aby to bolo financované z verejných zdrojov. Čiže tu máme príležitosť sa spojiť s našimi partnermi a susedmi z Afriky a u nich potom propagovať obnoviteľné zdroje pretože to znamená e, zdroje, teda respektíve solárnu, veternú energiu a tak ďalej. Myslíte si, že Európska komisia by bola schopná podporiť takúto iniciatívu, ktorá je podľa nás nevyhnutná? ehm je to dôležité aj z pohľadu stability e, afrického kontinentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. E, tiež ďakujeme aj e, pani rečnič, rečníkom aj zástupcom komisie. Ja by som sa chcel sústrediť na dve veci. Poprvé v Paríži sme, z Paríža máme teda ambiciózny E, rozhodnutie z hľadiska dlhodobých cieľov, nielen 2%, či dostupne, ale chcel aj celý svet, aby e, sa znišil e, ešte o, viac, ešte o ďalších 1,5 Nož a teraz, čo sa udialo v Paríži, prakticky všetky štáty sveta sa dohodli na tom, že chcú znížiť skleníkové plyny. Takže vlastne cieľ sa vlastne pritvrdil, ale príspevky partnerov nepostačujú. A preto vlastne tu prebieha aj diskusia v rámci EÚ, ktorá má zodpovedať na otázku, čo s tými 40 ako to máme zvýšiť, um, ale už tu odznelo, že Európska únia predstavuje len 10 emisí a komisár už dorazňoval, že my máme ambiciozný cieľ, alebo najambicioznejšie ciele zo všetkých partnerov, tak e, nebude teraz ale ľahko to vysvetliť, že my budeme robiť oveľa viac a budeme sa len prizerať, že čo nerobia ostatní. A takže ja mám teraz tú otázku na komisiu, či existuje nejaká myšlienka partnerstiev. Oslavovali to vo veľkom Američania s Číňami ešte pred Parížom a si myslím, že to je pravdepodobne tá jediná možnosť, ktorú si viem predstaviť, ktorá by takisto mohla byť akceptovaná v EÚ a chceme pritvrdiť eh, ciele pre Európu, eh, pretože musíme mať takých partnerov, ktorí budú konať rovnako, aby tento proces nejaký vôbec účinok mal. A tiež, aby za tým netrpeli len tí, ktorí v Európe vlastne na seba túto záťaž prevezmu komplet celú a ostatní vo svete nie. Tak ďalšia vec, e, už sa e, tu hovorila zástupca komisie, otázka e, leteckej dopravy. Je tu aj pri, výsledok štúdie IKO tohto roku. O tom sa už veľa hovorilo. Ja som hovorila aj s jednou expertkou, E, ktorá povedala, že to vyzerá tak, ako keby Európa mala iba záujem o takéto riešenie. pokiaľ chceme zrušiť obchodovanie s emisiami a budeme musieť rozhodovať, čo budeme potom robiť po IKO. To ale však e, úplne je v rozpore s e, náladou z Paríža, takže keď chceme hovoriť o znižovaní skleníkových plynov, tak nie je možné hovoriť o elektrickej doprave v Európe pretože tu komisia musí e, ešte viac tlačiť na partnerov a im poukázať, že musia aj oni prijať oveľa ambicioznejší cieľ, ktorý bude odrážať to, čo, k čomu sa dohodlo v Paríži. A pokiaľ ide aj letec e, dopravy, mm, tak čo teraz? Keď sa nič neudeje tohto roku, tak čo uspravíme? Budeme musieť uvažovať o nejakých ďalších e, opatreniach? Eh, keď tie ostatné organizácie neprídu, alebo ani z ostatné, teda aj tie lodné organizácie a letecké, pretože jedna aj sa aj o lodnú do, vodnú dopravu, keď s ničím neprídu. Ďakujem pekne teraz pán Demesmaker. Um, ďakujem pekne pán predseda. Myslím, že tu treba nájsť linku či prepojenie medzi bojom proti uh, klimatickej zmene a posunom k obehovej ekonomike. Bola tu aj správa nadácie, ktorá hovorila o tomto prepojení a tiež o veľkých účinkoch na zníženie CO2. Aj na poslednej konferencii o, odpor, o odpadoch komisár Vela tiež hovoril o tom, že by to mohlo osa samo o sebe, keď budeme lepšie zneškodňovať odpady, že by sme tiež mohli znížiť eh, plyny o 4 a že tu je možnosť znížiť eh, o 600 miliónov tón v roku 2015 a 2035. Komisia na pozornosť na toto, na prepojenie boja proti zmene klímy s mm, obežnou ekonomikou. ako to chce komisia zahrnúť do svojich vlastných návrhov aj pri implementácii výsledkov z COP21. A ja som zvedavý, že či niečo dosiahneme teraz. Ďakujem teraz pán Tavia. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvé všetkým by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Laviovi, že vyjadril, že na náš parlament nespokojnosť že sme neboli pozvaní na stretnutie rady. Komisia vo svojom oznámení hovorí, že túto dohoda musí byť ratifikovaná EÚ čo najskôr. Čo to znamená konkrétne? A vy, ako, aj, ako sa očak, vy očakávate ako e, tú ratifikáciu, ako môže EÚ urýchliť tú ratifikáciu, aby sme teda nezostali, nezaostávali? Ďalšia otázka, či e, by EÚ tiež mohla toto ratifikovať? A či komisia si myslí, že musíme čakať na e, konkrétny návrh legislatívy, ktorá bude už obsahovať ciele do roku 2030, alebo dá sa to robiť skôr? Ďalšia otázka. E, Parížská dohoda očakáva dlho zniženie, no, prípravu stratégií pre dlhodobé znižovanie skleníkových e, plynov. Cestovná mapa na 2015 nepostačuje a tie 2 to je vlastne viac ako parížský cieľ, rada to nikde ani neprijala. Minulý týždeň e, Spojené štáty Kanada povedali, že oni príjmu svoje vlastné cestovné mapy pre skleníkové plyny do konca tohto roku a tu EÚ zase zaostáva aj za, e, s Američanmi. Kedy pripraví Európska únia či komisia Eh, eh, aktualizovanú verziu cestovnej mapy a napokon komisia a parlament tvrdo bojovali aj v Paríži za to, aby sa zahradnilo do, Parížskej, do Parížskej dohody aj námorný sektor bezúspešne. A mňa tešilo, že som si vypočul od dámy z rady, že toto je priorita pre holandské predsedníctvo. Ďakujem za to. Ako už sa tu povedalo niekoľkokrát, eh, komisár Kalniete je tým hlavným, ktorý tu je v tomto boji. Komisia povedala, že dopadová štúdia bude potrebná, avšak eh, prvá línia, prvá línia akcií by mala byť revízia ETS, obchodovanie s emisiami. Tu sa urobila štúdia dopadu a otázka je na komisiu, ako vidíte túto možnosť v blízkej budúcnosti aj vo svetle budúc, najbližšej diskusie na IMO. A tá dôležitosť, ktorú zdôraznila zástupkynia rady, sa to, ona to takisto poukázala, že je to dôležité. Ďakujem pekne, teda pán Ekart, ďakujem pekne komisii, aj z rade, aj za informácie. Musím povedať, že ma troška mrzí, že pani Medskáša to, že nám neposkytla toto oznámenie a myslím, že to je najslabších oznámení o zmene klímy za posledné roky a možno pre tých, ktorí to písali, môžete vysvetliť, že v Parížskej dohode sa nespomína vonkoncov nejaká strednodobá ambícia okolo 2030, tak keďže chcete vo svojom oznámení povedať, že EÚ povedalo, že cieľ 2030 je v súlade so strednodobým cieľom Parížskej dohody. Môžete mi povedať, kde takáto ambícia sa spomína v Parížskej dohode, lebo tam nič také nie je. Takže možno, že na budúce bolo by dobre, keď tí, čo píšu za komisiu oznámenie, niečo o tom vedia. Potom by som chcel povedať e, k tomu, čo je v Parížskej dohode a to je z najdôležitejších bodov to, že súčasné i e, ciele, rozvoje ciele nespadajú do toho scenára o zníženie dvoch stupňov. Či tam to nezapadá do toho. A keď sa pozriete na uh, E, výsledok agentúry pre životné prostredie Slovenska tam vysvetľujú, že keď chcete ísť po, zniže, po dvoch stupňoch, tak Európa musí znižiť emisie o 45% do 2030 a to je len o oteplenie o 2, 2 stupne a nehovoríme o 1,5 stupni, čiže už keď toto povieme, že keď komisia tvrdí, že robí dosť, tak ako ani neviem, ako to mám nazvať. Ja také na to nie je ani slovo. Úplne šialenstvo. V Parížskej dohode však, e, alebo aspoň v tom rozhodnutí, sa neha na strany, aby komunikovali a aktualizovali do roku 2020 nové ciele rozvojové udržateľné cieje. Tu sa nehovorí o 2033, alebo čo. Tu sa hovorí, že do 2030 musíte e, e, pripraviť aktualizované udržateľné ciele. A čo komisia, si to, ako si to predstavuje, že budeme mať aktualizované ciele, ktoré by mali byť viac v súlade s Parížom, pretože Parížská dohoda jasne uvádza, že tu je medzera v tejto chvíli. My nerobíme dostatočne. A ďalšia otázka potom je, že čo Európa chce robiť, aby naozaj splnila cieľ, tak ako sa, toho, ako sa spomína v tomto rozhodnutí, aby do roku 2020 splnila tú stred, dlhodobú stratégiu rozvoja čo je snáď e, v súlade s cieľom 1,5 stupňa. Takže to, ale to sa bude musieť plniť ale potom na 95%, pretože to je vlastne e, to, ten, to je ten, ten vyšší cieľ tých dvoch e, stupňov, pričom Európa ide momentálne po tom, nižšej, po tom nižšom cieli. A ďalšia vec je, pani z komisie, chcel by som vedieť, že vo vašom návrhu to, to zostáva mimo ešte letecká doprava a pre radu e, otázka, čo znamená e, ratifikácia okamžite, alebo čo najskôr, to je čo? Ja som to rozumel tak, že komisia má pripraviť ratifikáciu, Lebo podpis to je jedna vec a ratifikácia je druhá vec a dúfam, že to bude ešte tohto roku, aby vieme, že Američania a Číňania to chcú robiť tento rok a dúfam, že Európa je ochotná to robiť tiež tohto roku. Thank you very much, Miss Sevi. Ďakujem pekne. Pani Evi, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela v svojom vystúpení zamerať na revíziu smernice ETS po roku 2020. Zdá sa, že to je najsolidnejší pilier klimatickej politiky, ak chceme dosiahnuť cieľ zníženia a udržať nárast teploty pod 2 stupne s, s cieľom do konca storočia nárast teploty pod 1,5 stupňa. Podľa pozorovateľov lineárny faktor je slabý pre cieľe do roku 2030, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho neobstojí. Navyše, mne je jasné, aká bude veľká cena, aká má byť nastavená cena CO2, tak aby podporila prvotné investície do sektora E, za predpoklad, že boli k dispozícii nízkouhlíkové technológie. Na druhej strane, ak systém ETS bude jednoducho uplatnením princípu, kto znečistuje, ten platí, tak neprinesie žiaduce výsledky, čo sa týka e, redukcie emisí, pretože emisie zo sektorov, na ktorý sa vzťahuje ETS, sa overujú po tom, čo sú emitované cez správu, monitorovaciu a overovací systém, tieto nízkouhlíkové technológie nie sú dostupné za primerané ceny a jednoducho priemysel bude platiť za svoje emisie. Mimochodom, podľa e, mojich skúseností, aj keď som hovoril so zástupcami rôznych výrobných sektorov, oni vždy priznávajú v konečnom dôsledku, že zníženie emisí, ktoré sa im podarilo dosiahnuť, je spôsobené predovšetkým menšími či väčšími úpravami zvýšenia energetickej efektívnosti pri výrobe a e, v dôsledku dopadov krízy. A teda jediným možným nápravným prostriedkom pre členské štáty je investovať príjmy z aukcie CO2 kvót do zmierovacích opatrení, ale členské štáty si môžu rozhodnúť, ako sa rozhodnú. A myslím si, že toto by sa malo lepšie vyhodnotiť, lepšie pochopiť, aké príležitosti ponúka ETS v boji proti výzvam klimatických zmien. Ak nie, tak všetko ostane jednoducho na princípe mechanizmu, kto znečistuje, ten platí, čo je jednoducho chyba. Pán Balco? Ďakujem pekne.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 Let me begin again. Takže začnem znova. Začnem teda ešte raz od začiatku. Ešte teraz nemôžeme vyhodnotiť, aké výs, ako výsledky COP21, či budú pozitívne alebo negatívne. To budeme môcť vyhodnotiť až potom, keď E, si štáty splnia svoje povinnosti. Európska únia e, je zodpovedná za 10 Spojené štáty a Čína sú najvýznamnejšími dvoma najvýznamnejšími krajinami. Mám otázku na komisiu, na komisára Kaneteho. Som položil otázku, ide o to, ako sa dá zabezpečiť to, aby Spojené štáty naozaj splnili, dostali svojim záväzkom Najvyšší súd má požiadavku 27 štátov, sa vyjadrujú v tom zmysle, že čo sa týka čistých e, elektrární, jednoducho povinnosti sa rešpektovať nedajú a zdá sa, že Američania oh, sú takéto situácie, od 25 štátov je to situácia. Komisia povedala, že to nespadá do ich kompetencií odpovedať na moju otázku. Takže pán komisár Kanete eh, by mohol povedať, dobre, máme veľmi pevné povinnosti, veľmi silné záväzky, ale keď príde na vec, keď sa začne uvažovať o praktických opatreniach, tak sa robí všetko preto, aby jednoducho každý dokazoval, že sa to nedá a, a že nemôžu plniť svoje záväzky. Keď hovoríme o zamýšľané národne určené príspevky, čo to presne znamená? Znamená to to, že štáty môžu byť brané na zodpovednosť iba potom, ako sa ukončí celý proces ratifikácie, alebo ak je tomu tak, tak nesmieme zabúdať na to, že kiotský protokol neratifikovali Američania. A ak je tomu tak, potom Môžeme povedať, že to boli plané sluby, ale nič záväzné. Ďakujem pekne a teraz slovo dostáva Ivo Belet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel doplniť niekoľko pripomienok po holandsky, ak môžem. Takže, vážení kolegovia, niekoľko pripomienok k správe Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá bola zverejnená včera, ktorá hovorí o tom, že poprvýkrát CO2 emisie nerástli. Poprvýkrát v podstate za celé 10 ročia Svetové hospodárstvo rastie o 3 emisie CO2 nestúpli, čo je veľmi pozitívne e, na úvod. Avšak musíme spraviť všetko, čo je v našich silách v Európskej únii, zabezpečiť náš cieľ navyšovanie teploty max o 1,5 stupňa. Vo výbore ITRE sa hovorilo o ETS, e, systém obchodovania s emisiami. To by mal byť teda jeden z pilierov, jeden z oblastí, kde sa bude presadzovať politika boja proti klimatickým zmenám. Dve pripomienky, ak dovolíte. ETS je dôležité, ale dôležité sú aj sektory mimo ETS. Spomínalo sa tu ICAO, letecká doprava, aj v kontexte podstate e, zasadnutia v Montriole minulý mesiac. Kolegovia, ktorí tam boli so mnou, potvrdia, že to bolo veľkým sklamaním, že to nebolo dostatočne transparentné, čo sa týka agentúr a organizácií OSN. A dúfam, že holandské predsedníctvo, dúfam, že môžeme tlačiť na holandské predsedníctvo, aby s tým niečo spravilo. A zastupkynia predsedníctva povedala, že to bude jeden z veľkých bodov, jedným z bodov programu ďalšej neformálnej rady. Takže otázka na vás znie, môžeme zvýšiť naše ambície v oblasti letectva? Pretože letectvo momentálne predstavuje eh, eh, veľký podiel emisí, ale vieme, že percentá, ktoré pripisujeme letectvu, exponenčne rastú a pravdepodobne najbližšie 10 ročia tento trend bude pokračovať. Pán Parneo, energetická efektívnosť je jednoznačne dôležitá a budeme prehodnocovať smernicu energetickej efektívnosti, čiže to je ďalšia otázka na holandské predsedníctvo, či by sa dal dosiahnuť rýchly pokrok v tejto oblasti a zároveň zabezpečiť vysoké ambície. To všetko musíme zvažovať aj spolu s ETS a s letectvom a s lodnou dopravou. Moja otázka. Rozmýšľame v, tomto, v tejto oblasti e, rovnako s holandským predsedníctvom? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda hovorí pán Dans. Ja by som... Pán Belec začal pozit- na pozitívnu notu a ja by som to zvrátil. Mám také negatívnejšie úvahy. V podstate 200 rokov nám trvalo, kým sa dostali z predpriemyselných úrovní až do oktobra minulého roku, keď sme zabezpečili jednostupňový nárast teplot. A to je v podstate výsledok merania NASA vo mesiaci február, takže mali by sme opatrne postupovať eh, od oktobra do februára bolo 1,4 reálny nárast, čo je takisto bezprecedentné. Je to mimo všetkých tabuliek, keď to zanesiete do tabuliek, tak sa to vymýka a ak sa to potvrdí ďalšími meraniami neskôr, eh, bude to svedčiť o tom, že niečo vážne sa naozaj deje. Ja samozrejme vítam to, že máme dialog s komisiou a radou a členskými štátmi a samozrejme také strednodobé hodnotenie je vždy dobrá vec. Ale chcel by som sa dozvedieť oveľa viac o aktivitách komisie a pre všetkým rady o rozhodnutiach, ktoré príjmajú členské štáty, rozhodnutiach, ktoré v podstate jednoznačne podrývajú naše snahy priblížiť sa k, k stúpaniu teploty o max 2 stupňa, už nehovorím ani o pol 2 stupni. Britský minister financí to jednoducho zrušil celé e, o 1,2 milióny tón. Je tam nová dotácia pre e, fosílne palivá. Iní kolegové, iné členské štáty sa snažia takisto oslabiť ďalšiu fázu reformy ETS. A to sú rozhodnutia, ktoré sa robia na úrovni členských štátov. Čiže sú tu konkurujúce záujmy členských štátov a ambície ktorú chce komisia prejaviť. Ak to bude takto pretrávať, nemôžeme sa posunúť pred. Potrebujeme výrazné slova, explicitne vysvetlenie toho, keď členské štáty príjmajú rozhodnutia, ktoré idú proti cieľom, ktoré máme kolektívne. Chcel by som sa dozvedieť oveľa viac o tomto, ak môžem, a aj o tom, aké opatrenia budú prijaté na to, aby sa poukazovalo na to, keď členské štáty príjmajú opatrenia, aby im bolo jasne povedané, že tie opatrenia idú zlým smerom. Ďakujem. Slovo dostáva podpredseda Javor. Ďakujem pekne, pán predseda. A rád by som sa pridal k tým, ktorí vyjadrili sklamanie ohľadom oznámenia komisie po Paríži sme vysvetlili obavy z toho, že v Paríži sme dosiahli veľký výsledok, ale skutočnou otázkou je, ako sa bude tento výsledok implementovať. A prvé, prvým znakom je oznámenie komisie o Parížskej dohode, ktoré svedčí o tom, že sa uberáme smerom k zlej implementácii záverov Parížskej dohody. Ako to už vyjadril pán Eckhardt, NDC jednoducho nie sú v súlade s Parížskou dohodou, dokonca ani nie s tým cieľom 2 stupne. A bolo by lepšie, ak by sme dosiahli navýšenie iba 1,5 stupňa, pretože to je súrne, tak ako povedal pán Dáns. E, a tento február bol najteplejším februárom e, vôbec v histórii. A Majúc toto na pamäti, myslím si, že oznámenie komisie je naozaj, naozaj veľkým sklamaním. E, spomeniem len zo pár detajlov. Vieme, že financovanie klimatických zmien je kľúčovou otázkou ohľadom toho, čo naozaj dosiahneme v rámci Parížskej dohody. A e, formulácia v oznámení komisie je veľmi nejednoznačná. E, EÚ sa zavezuje navýšiť, aby prispel k podielu rozvinutých krajín pri mobilizácii 100 miliard ročne do roku 2020. Toto nie je záväzok, toto je len také snívanie alebo rozprávanie o niečom, ale my potrebujeme konkrétne aktivity a návrhy. Takisto je to aj otázka, to je otázka na komisiu. Ako by komisia chcela zabezpečiť 20 celkového rozpočtu v rámci viatočného finančného rámca priamo namierený na projekty a politiky, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Samozrejme, zmierňovanie dôsledkov je v centre diskusí, ale adaptácia, prispôsobenia sa tam nespomína oznámení. A pritom treba mať na pamäti, že klimatické zmeny sa už dejú a prispôsobovanie sa, adaptácia na ne je jednou z dôležitých vecí. A na záver, v kapitole o diplomácii sa vôbec nespomína ani jedným slovom rešpektovanie práv miestnych komunít a pôvodného obyvateľstva, pretože oni, práve oni často znášajú to veľké bremeno klimatických zmien a dokonca aj dôsledky našich aktivít, ktoré idú proti boju proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Slovo teraz dostáva pani Gutland. Ďakujem pekne, zazneli tu veľmi zmysluplné slova od ostatných poslancov. Ja by som chcela upozorniť iba na jednu vec. Klimatické zmeny prebiehajú teraz A keď počúvame o El Niño a o tom, že za posledných 30 rokov e, tohto ročný El Niño má najhoršie dôsledky a plus sú tu klimatické zmeny, ktoré znamenajú suchá ktoré môžu ovplyvniť 50 milión ľudí v juhovýchodnej Afrike. Čiže ak nebudeme náležite reagovať tu a teraz, je tu skutočné riziko, že ľudia budú musieť utekať z domovov a hľadať iné miesta, kde by sa dalo prežiť. to je jasný príznak toho, že klimatické zmeny situáciu zhoršujú, zhoršujú tie prírodné javy, ktoré e, môžeme pozorovať a je tu riziko pre prežitie ľudstva. Čiže ak sa ľudia pýtajú, či to vôbec k tomu dojde, ja tvrdím, že už k tomu dochádza teraz. Vidíme to aj u nás doma. Práve som bola na konferencii v Švedsku, kde sa hovorilo o tom, že včely sa nesprávajú v zime tak, ako sa majú v zime správať a že v lete budeme mať uh, problém s opelovaním a jednoznačne to vyvolá problémy v budúcnosti. Uh, toto nenormálne správanie včiel. Chcela by som eh, sa prijať k tomu, čo hovorili kolegovia, keď vyjadrovali svoje sklamanie nad tým, že komisia ako si nie je ochotná spraviť viac po dohode COP21 z Paríža. Tu nie je iba o ciele, ale aj o to, aby sa tie slova zmenili na činy. Máme reformu, prečaká nás reforma ETS, ale musíme využiť tento hybný moment po COP21 a niečo s tým spraviť. Pán Faria hovoril o možnosti zakomponovania eh, námornej dopravy do systému ETS. Ja by som to určite uvítala. a Bola by som rada, ak by sme o tom mohli viac diskutovať. Myslím si, že komisia by eh, sa mala eh, chytiť poprad a pustiť sa aj do tejto problematiky. Hovorili sme o letectve, že by mal byť sprísnené pravidlá pre letectvo. To musíme takisto zakomponovať do našej diskusie. Štúdie svedčia o tom, že Európska únia je na ceste dosiahnuť ciele ETS. Áno, ono už končím, pán predseda. Ale s tými číslami, ktoré sme dostali, už sme dosiahli cieľ 85% v roku 2020, čiže máme pred sebou 10 rokov na dosiahnutie 43%, ktoré nám ostávajú do roku 2030. Samozrejme, že by sme mohli byť ambicioznejší, či nie. Určite musíme. Musíme sa postarať o to, aby ETS bolo prísnejšie ako tie aktuálne návrhy komisie. Ďakujem. Ďakujem, pán Torvald. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je psychologická otázka psychológia súvisí s tým, že idem dnes do Helsiniek len preto, aby som vypustil do vzduchu nejaké CO2, ale aby som vystúpil pred fínskym parlamentom a jeho výborom pre ochranu životného prostredia o tom, čo vlastne plánuje robiť Európska únia. A v tomto ohľade by som si rád vypočul od komisie, či je komisia ochotná revidovať viacročný finančný rámec, pretože ak nezmeníme rozpočtovej štruktúry, tak mám všetky dôvody na pochybnosti o tom, či dosiahneme tie pekné ciele, o ktorých tak často hovoríme. Druhá otázka sa týka Horizontu 2020 a EFSI. Počas boja o EFSI a okolo EFSI sme sa vzdali časti prostriedkov z Horizontu 2020 pre tzv. Junckerov fond. A ja by som rád počul, či máme nejaké čísla o tom, ako to sa premieta do environmentálnej situácie. Máme dobré environmentálne programy, ktorých sme sa vzdali z horizontu 2020 e, pre niečo iné. Toto by ma zaujímalo. Zaujímajú by názory komisie ako aj rady. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Je passe maintenant... Ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz kolega Gramatika Kis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Výmena názorov bola nesmierne zaujímavá. Vypočul som si našich hostí. Myslím, že tu pociťovať istý stupeň optimizmu. Myslím si, že tu skôr prevláda taký mierny optimizmus než pesimizmus. Klimatické zmeny a boj proti klimatickým zmenám budú maratónom. Európa bola skutočne prítomná na rokovaniach v Paríži. Myslím si, že budeme na rovnako úspešne aj v ďalších fázach, ale predsa nás čakajú ešte prekážky. Ak bežíte na 200 metrov, tak potrebujete trošku aj podporu z tribúny. Musíte zvyšovať povedomie verejnosti. Myslím si, že tie opatrenia budú aj pomerne ťažké. Nie každý ale chápe, že tomu tak musí byť. Máme tu iné krízy, migranti, terorizmus, to sú záležitosti, na ktoré treba reagovať okamžite a je ťažké zvyšovať povedomie o veciach, ktoré sa, budú, ktoré sa vyvíjajú dlhší čas alebo ku ktorým sa budeme dopracovať dlhší čas. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, nech sa páči, za komisiu zareagujte 5 minút a následne poprosím zástupcov rady. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že by sme kľudne mohli diskutovať ešte ďalších 15 či 50 minút. Ja zareagujem teraz na uh, to, čo tu odznelo. Pokiaľ ide o tých 1,5 či 2,5 stupňa Celzia, my zdieľame analýzy v tom zmysle, že sa nedostaneme k tým dvom percentám len dohodou, treba na tom pracovať. Ako my vnímame svoju úlohu? Ja si myslím, že v znamení hovoríme jasne. Chceme pripraviť analýzu, ktorá rieši tie 2%, ale zároveň aj tých 1,5, tých 1,5 stupňa. Viete, že v Európe nikdy neprebehla analýza k tým 1,5 stupňa a ako sa k ním dopracujeme. Čiže takúto analýzu máme na mysli v našom oznámení. A diskusiu by sme tou analýzou mali podporiť do roku 2020. Musíme zobrať do úvahy e, správu EPC, EPCC, ale samozrejme zároveň si musíme zanalizovať aj ďalšie otázky a musíme sa snažiť e, zanalizovať technológie nad rámec tých, ktoré sú bežne zahrňané do našich analýz. V diskusie diskusie musia v našej spoločnosti určite prebehnúť ohľadne toho, ako sa k tým 1,5 stupňom dopracujeme kolegovia hovorili o tom, že to môže znamenať až 95-percentné zníženie emisí v Európe a to je určite oveľa viac než to, čo je na stole v, súčasnosti. Hovorili ste o ratifikácii, nie rozhodnutie komisie, kedy, ale rozhodnutie musí prijať rada a parlament. Za komisiu môžem povedať, že my chceme byť pripravení návrhom na ratifikáciu tento rok a potom myslím, že sa môžeme len obzrieť dozadu. Kyoto a druhé záväzkové obdobie v rámci Kyoto. Myslím, že tam bolo pomerne jasné, že členské štáty e, chcú mať jasno v tom, ako bude vyzerať ich individuálny príspevok k celkovej európskej ambícii predtým, než pristúpia k ratifikácii? A myslím si, že sa k tomu podobne vyjadrili aj politické skupiny v parlamente. Čiže je to otvorené na diskusiu do polovice tohto roka, či možno urobiť tak skôr. Tá, odpoveď aj e, tá odpoveď znie podobne, aj keď hovoríme o ambícii. Otázka účinnosti, či je to v rámci ETS alebo nie. Akokoľvek budeme, e, kedy, ako, ako náhle budeme mať na stole legislatívu, tak potom sú to zákonodárci, ktorí budú musieť rozhodnúť. Čiže členské štáty, parlament, čím skôr budú tieto návrhy na stole, tým skôr možno spustiť príslušné diskusie a klásť otázky o tom, čo je možné v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Pokiaľ ide o zvyšovanie ambícií, vidíme to aj pri práci s našimi partnermi, tak ako povedal pán Líze. Treba pokračovať v našich partnerstvách Minulý rok sme uzatvorili s Čínou podľa mňa veľmi dôležitú dohodu o partnerstve, ako by mali vyzerať ďalšie kroky. Myslím, že v nadchádzajúcich rokoch budeme musieť aj konkrétne pracovať s Čínou, nielen napríklad v oblasti ETS, ale aj v iných oblastiach. E, k ICAO. Áno, to je jadrom tvorby politiky tento rok. Ja nehovorím, že to nie je dôležité, ale chceme pracovať aj e, na IMO s tým, že vieme, že ten pokrok tam bol trošku pomalší v porovnaní s IKO. Čiže táto otázka nie je pre nich prvorada. Rozpočet ako sa ubezpečíme, že naozaj sa prostriedky vynakladajú. Máme proces vysledovateľnosti, vďaka ktorému každý rok môžeme sledovať, akým spôsobom a či sa prostriedky využívajú spôsobom, ktorý je relevantný pre boj proti e, zmenám klímy. A môžem povedať, že zatiaľ tam nie sme, ale e, pri tomto cieli je vidieť, že robíme určité kroky. Domnievame sa, že vo finále sa dopracujeme k 20-percentnému cieľu, ktorý sme si nastavili v prípade EU rozpočtu. ISEF tam som uviedol tie číselné údaje, keď sa pozriete na tie projekty, tak je to asi jedna štvrtina ISEFu, ktoré idú smerom um, uh, v smere projektov, ktoré sú relevantné, napríklad projekty v spoločnom záujme, mm, napájanie elektrických sietí naprieč Európou. To je veľmi dôležitá investícia na to, aby sme sa dopracovali k úspornej dodávke elektriny, takže FC tam bude do, do, zohrávať naozaj dôležitú úlohu. No a ďalej ste hovorili o prispôsobovaní. Ja som to špecificky neuvádzal, ale my máme stratégiu adaptačnú, ktorá bude revidovaná v roku 2017 No a snáď ešte na záver k doprave. Nechcem, aby ste ma zle pochopili. Ja myslím, že, že v prvej štvrtine roku 2017 predložíme legislatívny návrh, ale ešte tento rok, zhruba do jeho polovice, Ehm, by sme chceli zorganizovať diskusiu s rádou a parlamentom, pokiaľ ide o dekarbonizáciu dopravy. To by malo byť súčasťou oznámenia, ktoré vyjde pred letnou prestávkou, aby sme trošičku stimulovali diskusiu na rade a v parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Metzger. Takže teraz poprosím pani Anite van den En, ktorá je tu za Európsku radu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi vyjadriť sa k otázkam, ktoré tu odzneli. Myslím, že je to pomerne známe a súhlasia, súhlasia s tým aj vedecká obec, že eh, v súčasnosti je to 2,7 a to je samozrejme ďaleko od tých dvoch stupňov, nie je to ešte od tých 1,5. My sme sa na rade zhodli, že je dôležité, aby existoval ten 5-ročný mechanizmus. K tým 1,5 stupňom nemáme k dispozícii žiadnu vedeckú prácu. Nevieme, čo by to vlastne obnášalo, ale každých 5 rokov tá, devizi- tá, tá revízia musí um, prebehnúť, začíname dialog, čo možno urobiť, spolupracujeme s krajinami sveta, ale aj pozeráme sa vlastne aj na seba, že čo možno urobiť z našej strany. Mechanizmus je preto veľmi dôležitý, schválila ho rada, aktívna spolupra, aktívna účasť, mm, bilancia za rok 2030 3,38, čiže máme ETS. Potrebujeme silný systém, aby sme sa aspoň tým 40% mohli dopracovať. Hovoríte o väčších ambíciách. Súhlasíme preto s návrhmi na stole s tými 40%, ale čaká nás obrovský kus práce Rada, parlament a komisia musia úzko spolupracovať. Noža gratifikačnému procesu. Rada je pripravená diskutovať. Hovorilo sa na, o tejto téme aj na poslednej rade počas obeda. Ako EÚ však musíme držať spolu. Čím rýchlejšie sa pohneme, práci na návrhoch, ktoré na stole máme. A to samozrejme môže nápomôcť aj v priatifikačnom procese. Pokiaľ ide o ostatné krajiny a spoluprácu, áno, rada sa zhodla na tom, že je veľmi dôležité, aby, e, e, aby klimatická diplomacia bola aktívna zo strany EÚ, aby sme, mali, aby sme spolupracovali, pomáhali ďalším krajinám, aby sme sa snažili znižovať a najmä, aby sme mohli napomáhať pri adaptácii týmto krajinám. Potom, pokiaľ ide o IKO, leteckú dopravu, lodiarstvo, áno, to je to je tiež v rámci ETS a ďalších návrhov, ktoré prichádzajú na stôl postup, progres v týchto oblastiach je zásadný, je nesmierne dôležitý. Počas neformálneho zasadnutia budeme hovoriť nielen o lodiarstve a letectve, ale aj o dekarbonizácii dopravy. Je to podľa mňa dobrá príležitosť na to, aby sme si to prediskutovali aj s ministrami dopravy, ktorí budú prítomní na tomto kombinovanom zasadnutí ministrov. Aby sme mohli pracovať na Parížskej dohode, na implementácii, tak sa musíme pohybovať, tak musíme pracovať v rámci mnohých odvetví, mnohých sektoroch. Uvidíme teda, sme pripravení pracovať ako predsedníctvo a dúfame, že sa nám podarí pokročiť v čo najväčšej možnej miere. Ďakujem veľmi pekne. Um... Takže navrhujem, aby sme ukončili túto diskusiu na tému hodnotenie COP21. Samozrejme, tak ako to zaznelo aj v tejto diskusii, budeme mať ešte ďalšie príležitosti v priebehu roka 2016 sa vrátiť k viacerým témam, ktoré sú samozrejme zásadné nie len pre následné aktivity po COP21 z Paríža, ale aj také, ktoré umožnia COP21 naplniť obsahom. E, chcem to pripomenúť, že e, v Marrakeši v novembri bude ďalšie zasadnutie COP. Takže poďme na ďalší bod programu. Je to správa Komisie Európskeho parlamentu a rady o e, mastné kyseliny v potravinách a celkovej e, výžive obyvateľstva únie alebo životosprávy obyvateľstva únie. Slovo dostáva pani Aleksandra Nikola Kopulu z generálneho riaditeľstva zdravie. Máte slovo na 10 minút. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Som rada, že mám príležitosť eh, predstaviť našu prácu Európskemu parlamentu. V prvom rade zo pár základných údajov, pokiaľ ide o transmastné kyseliny. Keď hovoríme o transmastných kyselinách, tak hovoríme o nasýtených tukoch, ktoré, a ktoré, um, ktoré sa vyrábajú najmä priemyselnou formou, ale trans tuky môžu byť aj prirodzene prítomné v potravinách, ktoré pochádzajú od hlodavcov, ako hlodavcov alebo napríklad dobytka. Pokiaľ ide o konverziu e, transtukov, tak tým sa zvyšujú kardiovaskulárne ochorenia, e, ktoré sú príčinou úmrtí v Európe a kde práve vyvoláva obavy zvýšený príjem týchto transmasných kyselín. Mm, ide o komplikovaný problém, ale aby som vám naznačila aspoň e, objem tohto problému, tak je dôležité si povedať, že koronárne ochorenia ročne dochádza k 660 tisíc úmrtiam v Európskej únii. VHO odporúča nekonzumovať viac ako 1 e, transtukov denne. To znamená, že viac ako 2,2 gramu by sa nemali konzumovať, a to na dennej báze. Konzumácia týchto tukov by mala byť čo najnižšia. Vieme, že už niekoľko rokov sa volá po krokoch zo strany EÚ, zo spotrebiteľských organizácií, podnikov a členov parlamentu. Keď sa diskutovalo o informáciách pre spotrebiteľa v rokoch 2010 a 2011, tak sa podrobne o tejto otázke diskutovalo. Stanoviska boli rôzne. Či by sa malo e, toto uvádzať na označení alebo nie. Dohodlo sa, že komisia predstaví správu, pokiaľ ide o prítomnosť týchto látok v potravinách. Komisia prijala 3. decembra túto správu a preto mi dovolte niečo k zisteniam našej správy. Poprvé, úroveň týchto látok v potravinách, ukazuje sa, že väčšina potravín obsahuje menej ako 2 na 100 gramov. A potom samozrejme niektoré aj menej ako 0,5. Predsa len však sú potraviny s vysokým obsahom eh, transmastných kyselín. No a Ide napríklad o kekse, o keksy alebo zabalen, rôzne zabalené potraviny. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o jednotlivé potravinové skupiny, tak to sa pomerne rôzni, situácia sa pomerne rôzni, ak porovnáme jednotlivé členské štáty. V niektorých krajinách, najmä na juhu a juhovýchode Európy, med, e, in, industriálne úrovne týchto látok nepoklesli značným spôsobom. <clears throat> ide najmä o ide, ide najmä o e, wafle alebo keksy, ktoré sú ktoré sa teda predávajú už zabalené. Môžeme povedať, že hoci priemerná spotreba je pod úrovňami, ktoré sú odporúčané zo strany VHO, predsa len ľudia, e, predsa len isté podskupiny populácie konzumujú pomerne veľa týchto transmasných kyselín. Ide najmä o univerzitných eh, študentov, ľudí s nižšími príjmami a takisto občanov um, um, z iných skupín. Takže pokiaľ ide o jednotlivé možnosti, ako riešiť túto situáciu povinné označovanie transmastných kyselín alebo dobrovoľný prístup k reformulácii potravín. Pokiaľ ide o povinné označovanie na obaloch, Nuž, e, toto by podľa mňa umožnilo spotrebiteľom, aby sa informovane rozhodli, ale efektívnosť obal, označovania na obalov môže byť obmedzená. Išlo by najmä o balené potraviny, a nie teda balené potraviny, respektíve členské štáty by to rozhodli a takisto e, kapacita spotrebiteľov e, by, kapacita urobiť rozhod- informované rozhodnutie sa nám zdá byť. Um, pokiaľ ide o dobrovoľné dohody, ktoré by mohli byť na, e- na úrovni EÚ koordinované za účelom redukcie takýchto potravín, Nuž, my sme si to v niektorých členských štátoch otestovali a v niektorých prípadoch sú efektívne ale všetko to závisí od krajiny a od stupňa zapojenia verejnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikateľských subjektov. Ďalšou možnosťou by bolo um, obmedziť obsah zo zákona. Štyri členské štáty už zaviedli takú, takéto obmedzenia zo zákona Pravdepodobne ste sledovali nedávny vývoj v USA. USA je tiež za prístup obmedziť ich zo zákona a rozhodli sa čas, e, čiastočne odstrániť e, čas, um, hydrogenované oleje, ktoré sú tiež prapôvodom transmastných kyselín. Pokiaľ EÚ nepríjme opatrenia, tak môžu vzniknúť problémy aj pre producentov z EÚ, ktorí budú, ktorí, si budú, ktorí budú chcieť pristúpiť na americký trh. My sme s nimi diskutovali a uh, uviedli, že sú schopní pristúpiť k opatreniam, Uh, E, sú tu, ako hovorím, štyri členské štáty, kde je to zo zákona a to by mohlo a um, ak celá únia nepríjme opatrenia, tak by to mohlo viesť k istej fragmentáciu trhu. Hmm. Myslím si, že ak sa zníži obsah týchto kyselín, tak to bude mať určite obrovský prínos pre verejné zdravie. ochranu spotrebiteľov a kompatibilitu na e, internom trhu. Spôsobom ale, ako to sprevádzkovať, si vyžiad, tento spôsob by si vyžiadal ešte ďalšie investície. Preto pripravujeme dopadovú štúdiu, chceme zozbierať viacero informácií, chceme si zanalizovať celý rozsah problému a potom navrhnúť príslušné riešenie. Zameriame sa na zákonné, možnosť zákonného obmedzenia, e, bude aj verejná konzultácia a to potom táto práca potom umožní komisii sa v blízkej budúcnosti k tomu vyjadriť. Euh, Ďakujem pekne za vaše vystúpenie a slovo teraz dostáva ju kolegovia, ktorí si to želali. Pani Šaldemos ako prvá. Tak for det. Og øh, tak for fremlæggelsen af, af rapporten. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za prezentáciu. Ja mám niekoľko pripomienok. Predovšetkým je dobré, že máme túto správu, ale nie som si istá, že robíme dostatok na európskej úrovni. Ja som z Dánska. Tam ešte v roku 2004 sme pri, zaviedli záko, zákaz priemyselných transtukov a všetko aj potvrdzuje že to vedie k potom zniženiu počtu ľudí, ktorí umierajú na e, kardiovaskulárne koronárne choroby. A podľa štatistík e, e, asi 700 ľudí ročne tým sa zachránil život, pričom nás je v Dánsku len 5 miliónov, takže naozaj aj podnikateľské odvetvie podporuje tento zákaz v, v nespôsobilo to žiadne straty. Ehm, máme veľkú podporu, takže my, ja odporúčam komisii, aby išla smerom zrušenia transtukov v potravinách, lebo to zachraňuje životy. Predseda, ďakujem pekne, teraz dávam slovo ďalšej kolegyni. Ďakujem pekne, aby som sa chcela poďakovať komisii za naozaj veľmi dôkladnú prezentáciu, ktorej už odpovedali mnohé otázky. A chcela by som nadviazať skôr na kolegyňu z Kaldemos. I bolo naozaj najvyšší čas na to, aby sme konali aby sme konkrétne sa pustili do tohto problematiku, vyhrnuli si rukavy. Už meškáme takmer 10 rokov. E, v porovnaní s inými členskými štátmi, napríklad Dánska, a teda treba stále tu opakovať, pripomínať v Európskom parlamente, aby sa konalo. Ale nie len to, e, aj Rakúsko, Maďarsko, Lotyšsko, samozrejme k tomu prišli neskôr, ale sa hovorí iba o etiketa, žiaľ nie o ostatných, aj New York a Spojené štáty. Je to trošku také zaujímavé, neustále sa opakuje, áno, máte pravdu, sú tu červené Áno, keď diskutujeme o TTIP, o našich normách, ale náhodou, ako komisia to potvrduje tu v tejto veci, my zaostávame za Spojenými štátmi. Niekedy je potrebné aj to povedať. Keď sa jednoducho konštatujú takéto veci, je to menej často a určite sa to málo zdôrazňuje. Čiže naozaj bol najvyšší čas a naozaj v toto otázkou zaostávame Komisia už reagovala na pripomienku, ktorá tu zaznela. Okrem toho, čo tu zaznelo, chcela by som položiť otázku na tému alternatívy, pretože áno, je to otázka, že či sme ochotní, áno, vieme, čo sa deje v Dánsku, ale sme ochotní, sme pripravení na úrovni niektorých členských štátov, pretože komisia zdôraznila, že problémom nebol európsky priemer, tie dve gramy, to je rešpektované, ale by sme nižšie, ale s problémom sú niektoré miesta, pre všetkým na východe Európy, ako som si to poznamenala, konkrétne určité produkty a určité vekové skupiny a skupiny obyvateľstva. Sú to vždy tí istí mladí, ktorí spotrebujú veľa, alebo znevýhodnené skupiny. Čiže sme pripravení mať dostupné alternatívy pre všetkých ak áno, možno by sme o tom mohli hovoriť, aké sú tie alternatívy, tie najslubnejšie, či by tu nebolo miesto pre určitých výrobcov. Uh, eh, si by tu nebola šanca pre tých výrobcov vyrábať tie alternatívy. Uh, Takisto by sme mohli zdôrazniť aj na naše obmedzenia toho, čo chceme spraviť dobrovoľne a čo nie. Je to celá škála Eh, v podstate priemyslov, ktorí to využívajú, Nestle, Kellogg, Max, tak ďalej, ktoré žiadajú legislatívu, žiadajú, aby sme mali záväzné limity. Je to dosť eh, zriedkavé, musíme to zdôrazniť, zriedkavé, že priemysel takéto niečo požaduje. Už končím, už končím pretože nie je nič horšie, keď poslanec začne tým, že povie, že bude hovoriť krátko a potom hovorí do nekonečna. Takže čo sa týka etiketáže, označovania, je tu skôr otázka. Označovania my sme za to, keď sme diskutovali o správe, e, žiadali sme etiketáž. Opäť, áno, rozumiem, komisia hovorí, rozumiem tomu? Všetci si to dokážu prečítať, pochopiť, o čom to je? Teda sú otázky okolo týchto, tohto označovaní. Možno by tu mala byť kampaň, preventívna kampaň, ale aj osvetová kampaň. E, takže množstvo otázok na komisiu a to ich mám ešte viac. Ďakujem pekne, pani Rís. Ivo Belet. Ďakujem pekne. Pán Páňo, ja by som rád pokračoval po anglicky. Ďakujem komisii teda za tento výborný prehľad o správy. Je jasné, že Žiadna z e, možností politiky je ideálna, každá má výhody, nevýhody, či to majú byť dobrovoľné dohody alebo povinné označovanie alebo zavedenie prahových hodnot a podobne. Takisto hovorím tu a dnes aj za kolegyňu Renate Zomer, ktorá dnes nemohla prísť, a dnes nemohla prísť. Ale pokiaľ ide o prahové hodnoty a priemyselne vyrábaných transtúkov, Myslím, že tie existujú tu aj na prírodne vznikajúce transtuky. Nesmieme toto, na toto zabúdať. Tiež nesmieme zabúdať, že kritickým prvkom v tomto celom je to, že sa musí znížiť príjem transtukov. Na tom sme sa všetci zhodli a preto je dobre, že správa uvádza, že aj odvetvie samotné urobilo veľký pokrok a musíme v tomto pokračovať. Dovolte, aby som tiež spomenul, pokiaľ ide o rovnaké podmienky, že niektoré podmienky už prijali mm, takéto rozhodnutia, že by to mohlo mať dopad na medzinárodné obchodné dohody. Teraz je tu otázka, či je to ozaj tak alebo nie. To treba zistiť, že či by to mohlo mať nejaký negatívny dopad na obchodné vzťahy. O tom potrebujeme viac informácií, ale tu musíme tiež mať jasno. Napokon by som ešte chcel zdôrazniť pán predseda, že komisia navrhovala, aby sme urobili dôkladné štúdiu dopadov. To samozrejme podporujeme, tak aby sme mali jasné informácie z hľadiska nákladov a prínosov. Aj to súvisí vlastne aj s, s životaschopnosťou rôznych právových hodnôt, potom, ktoré sa dostanú na stôl. Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo Karin Karembach. Ďakujem pekne a ja takisto ďakujem aj zástupkyni komisie za um, vyčerpávajúce predstavenie. Ehm, dosť dlho to trvalo. Keď sa pozriem tu do roku 2012 eh, spolu s eh, smernicou o informáciách pre spotrebiteľa o potravinách, tak už vtedy e, komisia pripravila správu podobného charakteru. My sme očakávali správu v roku 2014, aj viacerí poslanci požadovali od vás, aj povedali sme, kladli otázky na obsné zodpovedanie, všetkým spôsobom sa snažili, aby sme niečoho dostali, tak ako vlastne vy sama ste povedali e, pretože srdcovo-cievne choroby sú medzi tým na e, raste v Európskej únie. Máme 1600 e, umrtí ročne v EÚ v súvislosti s týmito chorobami a tiež e, zníženie 2 percenta cez stran tuky, to, alebo respektíve o 2 percenta zvýšenie e, trans, príjmu transtukov vlastne vedie k 30-percentnému zvýšeniu e, umrtní. Takže je tu naozaj veľmi nutná alebo nalieva táto otázka a teraz ja e, si myslím, že už tu máme situáciu, že poznáme, aké sú fakty, e, myslím si, že je tu dosť e, informácií a to, čo napríklad aj Rakúsko urobilo, je jasné, že t, okamžité zákazy by mohli hneď priniesť e, výsledky a dokedy ešte podľa vás máme čakať, kým budeme mať ešte viac umrtí v Európe pričom Veľmi dobre vieme, že v niektorých skupinách populácie sú rizika vyššie. Už sme hovorili aj predtým, keď, možno, že, keď sme diskutovali o smernici, že možno tu treba trošku aj e, platniť určitú osvetu. A keby sa nám tam podarilo už aj znížiť e, e, 20-30 a to nie je také jednoduché o tomto len diskutovať e, alebo odstrániť takéto e, problémy, ktoré tu na trhu sú len diskusiami. Preto by som chcela žiadať, aby ste čo najskôr naozaj začali intenzívne konať a začali nutiť členské štáty, aby začali príjmať príslušnú legislatívu a ustanovenia. Predseda, ďakujem pekne. Pani Bach. teraz by som dal slovo kolegovi e, Georgiovi Olvini, Urveni. Ďakujem pekne, pán predhorvení. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tu všetci, čo sedíme, sa zhodneme e, v tejto otázke a myslím si, že je dôležité, aby že sa tu zhodneme a ide o práve tieto um, transtuky, tieto priemyselné um, aminokyseliny, tak ako aj povedal kolega Belet, tu máme veľmi dôležitú domácu úlohu. ja to mám už ľahké. Od roku 2013 v Maďarsku máme zákon, ktorý sa týka tanstukov a kyselín z transtukových kyselín na vysoký podiel v potravinách a to, tento zákon má veľmi pozitívny účinok. Nebolo treba čakať celé roky, kým sa ukázal pozitívny účinok a tu by som chcel poukázať práve na rýchlosť. A čo je ešte rovnako dôležité je následovné. Práca Európskej komisie tu považujem za veľmi dobrú a som veľmi vďačný za vašu prácu. E, musíte ale urobiť aj určité osvetové informačné kampanie, musíte to ľuďom vysvetliť. Hovorili sme aj o tom, že tí, ktorí sú chudobní, ktorí nemajú vzdelanie, alebo tí študenti, ktorí nemajú dostatok peňazí, mnohí tiež necelkom ani vedia, čo sú tieto transtúky, nemajú tieto informácie o tom Maďarsku. Má, zli sme veľmi veľkú informačnú kampaň vo vzťahu k týmto transtúkom a kyselinám a myslím si, že to musí prebehnúť v každom členskom štáte. Ja tiež dúfam, že návrhy zákonov po štúdii, budú nasledovať teda po štúdii, keď už bude pripravená aj dopadová štúdia, že dojde k návrhu zákona. A dnes už je absolútne jasné, že týmito krokmi a opatreniami zachraňujeme, môžeme zachrániť stovky až tisícky životov. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi, pánovi Nikola Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem komisii za informácie. Sme veľmi radi, že táto správa bola zverejnená. Pridávame sa k tým, ktorí hovorili o problematike s lehotami. O problémami s lehotami. Správa bola zverejnená rok vlastne o rok neskôr, než predpokladalo nariadenie 1178. Členské štáty Autonómne vlastne reagovali. Taliansko prijalo opatrenia dobrovoľne ešte pred zverejnením správy, s tým teda, že chceme eliminovať úplne transtuky až do roku 2017, teda do roku 2017. Nariadenie vstúpilo do platnosti koncom roku 2014 a v zásade e, vzhľadom na nariadenie sa musí povinne označovať táto informácia, hoci, ho, hoci, hoci transtuky zatiaľ sa povinne označovať nemusia, ale tuky, ktoré sú čiastočne hydro, hydrogenované, obsahujú tieto transtuky, ale um, mnohí spotrebitelia vlastne ani nevedia, že ide o rozličné typy olejov, že ide o industriálne industriálnu hydrogenáciu, že sa používajú v margarínoch, v keksoch alebo v podobných produktoch. Koľko spotrebiteľov vie, že, konzum, že, že ich konzumácia zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb? Končím, pán predseda. Koľko spotrebiteľov vie, že takéto produkty um, často nakoniec e, využívajú napríklad palmový olej, pretože chcú nahradiť transtuky. Teda ja sa pýtam, že koľko spotrebiteľov vie o týchto nutričných rizikách dobrovoľné dohody zo strany predstaviteľov priemyslu sú naozaj dôležitými krokmi, ale nezabúdajme na informačné kampane, aby aj spotrebitelia vedeli, že čo vlastne jedia. Ďakujem. Si, merci beaucoup. Finalement, donc. Ďakujem, dobre. Takže ako na záver dostáva slovo posledná pani kolegyňa Soledad. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pridám ku kolegom. Je jasné, že transtuky sú čiastočne hydrogenované a škodia nášmu zdraviu. O tom nie je pochyb. Sú, prispievajú aj k vzniku kardiovaskulárnych ochorení, je, je jasné, že tieto látky sú škodlivé pre naše zdravie. Hoci tá spotreba je pod priemernou hodnotou odporúčenej hodnoty, neplatí to však pre celú skupinu. Chcem pripomenúť chcem, chcem, chcem pripomenúť e, opäť nerovnosť, e, ktorá tu platí, preto nie je určite, preto sme, všetci sa určite zhodneme na tom, že treba nastaviť určité limity a ja tu chcem konštatovať, že súhlasím s tým, čo bolo povedané a tak ako, tak ako urobila FDA, logicky by bolo odstrániť tie čiastočne hydrogenované tuky z potravín, minimálne teda začníme aspoň pracovným programom a jednotými akčnými krokmi na ich elimináciu. Ďakujem. Parole. Slovo dostáva zastupkynia komisie pani Aleksandra Kulu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair, and... Ďakujem pekne a ďakujem aj za informácie Ďakujem pekne aj za podporu Európskeho parlamentu k našej správe. Padli nejaké otázky a ako som povedala, máme mož- mali sme možnosť e, e detálnejšie sa týmto otázkam venovať v kontexte posúdenia vplyvu. Ja by som chcela sa vyjadriť k otázke prítomnosti, prirodzene prítomných e, transtukov, čo je pravda a v prípade právneho limitu môžeme hovoriť iba o priemyselne vyrábaných transtukoch. A tie, ktoré sú e, prirodzene prítomné v e, hovedzom tuku, to je asi 5 celkového tuku mesa alebo mliekarenského produktu. Toto sa nedá ovplyvniť eh, zo strany producentov, takže keď sa snažíme to ovplyvniť legislatívou, to by znamenalo, že by sme museli ešte aj zakázať aj maslo, sír alebo smotanu. To sa samozrejme nedá tak, eh, ale viac ako transtukové kyseliny, ten eh, hovedzí tuk je nasýtený tuk a tam už národné legislatívy sa snažia znižovať spotrebu nasýtených tukov a tým by aj automaticky sa mal znižiť príjem eh, tohto hovedzieho tuku a tým aj transtukov, prírodných transtukov. Avšak to tiež do veľkej miery závisí aj od potravinovej skupiny a z procesu spracovania. Do, takisto to zahrňa aj nehydrogénové oleje, veget, rastlinné oleje ako napríklad palmový olej, slnečnicový, kokosový. Takisto sú aj určité techniky e, pro šlachtenia e, rastlín, ktoré vedú k vytvoreniu s olejov, ktoré obsahujú e, vysoký podiel tukov a tam respektíve zdravších olejov. Ale čo je dôležité, transtukové kyseliny, even, aj, keď, aj, keď sa, aj keď sa jedná o 100% nasýtený tuk, stále je to nepriateľ verejného zdravia a to predstavuje 70 až 20 pretože ako som povedala v svojom úvode, je to jeden z najhorších e, faktorov pre kardiovaskulárne choroby z hľadiska nacitených tukov. Keď e, sa pozriem na rôzne možnosti, spomínalo sa tu napríklad aj označovanie či etikety, E, to by možno, že bolo vnímané potom ďalej v, rámci posúdenia vplyvu, by sme videli, aké sú možnosti hľadiska e, e, označovania či etikiet Pravdepodobne by bolo ťažké pre spotrebiteľov porozumieť tejto informácii a porovnať produkty, napríklad e, ako by alebo čo by rozumel spotrebiteľ. Čiže radšej máte e, produkt, ktorý má nízke transtuky a vysoké e, nasytené kyseliny, alebo naopak. V každom prípade etiketa, ak by to takto bolo ponúknuté ako možnosť, mu by mala podporovať, by mala byť podporovaná osvetovou kampaňou, tak aby spotrebitelia lepšie chápali, o čo ide a čo znamenajú tieto transtuky alebo aj iné oleje. Takže toto budeme teraz preskúmavať detailnejšie. To je, kondi- je to podmienka, ale je to nevyhnutná podmienka e, rozhodovacieho procesu a dúfame, že to vniesie viac svetla do toho, aby sme mali eh, solidnejší postup už čo skoro na stole. Ďakujem pekne za odpovede. Politická diskusia bola veľmi zaujímavá a zároveň je veľmi dôležitá v prípade ochrany zdravia európskych občanov a občaniek. Ďalší bod v rámci rô, rôzne, ak nemáte nič do rôzneho, tak úplne posledný bod je vám pripomenúť, že ďalšie stretnutie nášho výboru pre zdravotné prostredie, bez, zdravie 21. marca od 15. do 18.30 a v útorok 22. marca od 9. do 12.30. Prajem vám všetkým a dobrú chuť.